Um, Vítam všetkých prítomných. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnom vypočutí odpoveď žien na krízu. Teší ma hojná účasť takže by sme sa mohli priamo pustiť do programu. Prvým rečníkom bude pán Pitela, podpredseda Európskeho parlamentu. Má otvárací prejav, takže nech sa páči, máte slovo. Dear members, dear... Vážený pán predseda eh, Michael Gustafsson Michele po taliansky. Teší ma, že vás môžem privítať v mene predsedu Európskeho parlamentu Martina Šulca dnes na tomto podujatí, ktorým oslavujeme Medzinárodný deň žien. Srdečne vás vítam a predovšetkým všetky ženy tu, pri, tu prítomné. Je mi veľkou cťou, že môžem otvoriť eh, túto medziparlamentnú schôdzu výboru pre práva žien a rodovú rovnosť s podporou riaditeľstva pre vzťahy s národnými parlamentami. Teší ma účasť mnohých eh, zástupkyň a zástupcov národných parlamentov. Pozícia národných parlamentov bola posilnená Lisabonskou zmluvou a aj naša spolupráca s nimi sa zintenzívnila. V roku 2013 oslava Medzinárodného dňa žien sa zameria na odpoveď žien na krízu. To je téma tejto schôdze. Takže dnes máme jedinečnú príležitosť hovoriť o situácii žien a taktiež hovoriť o najlepších skúsenostiach. Takáto diskusia a výmena osvedčených postupov je naozaj zásadná v oblasti rodovej rovnosti, pretože sa to možno dostalo trošku do úzadia v súčasnej e, finančnej a ekonomickej kríze. Ako všetci viete, Európska únia od roku 2008 čelí najhlbšej ekonomickej a finančnej kríze od 30. E, e, depresie a sú tu mnohé negatívne dopady pre všetkých občanov EÚ, ale obzvlášť pre ženy. A, a taktiež ide o ich práva, e, stúpa nezamestnanosť, sú tu úsporné opatrenia, škrty vo verejných výdavkoch a to sa predovšetkým priamo dotýka žien. Naviac e, ž, e, kríza e, zhoršila prejavy násilia voči ženám, taktiež prípady obťažovania. Takže Európsky parlament zblízka monitoruje situáciu žien počas krízy a hospodárskeho úpadku. My sme vo viacerých nedávnych uzneseniach e, zdôraznili, že je dôležité zasadzovať sa za e, rodovú rovnosť aj pri e, riešení krízy. Výbor FAM 19. februára schválil návrh uznesenia práve na túto tému. A tam sa zdôrazňuje, že ekonomická kríza má naozaj väčší dopad na ženy v porovnaní s mužmi. E, na ženy kríza ťažšie dolieha v druhej fáze, ktorá sa charakterizuje v škrt, škrtmi vo verejných výdavkoch. Je potrebné konať na úrovni EÚ a členských krajín. E, treba príjmať špecifické opatrenia v prospech žien. E, každopádne treba zvrátiť túto situáciu. Treba však zdôrazniť, že v časoch krízy je taktiež príležitosť na premyslenie politík a priorít. Takže aj táto kríza je príležitosťou na urýchlenie štrukturálnych a spoločenských zmien. Ja sa naozaj teším na plodnú, živú diskusiu a všetkým sa vám chcem poďakovať za záujem a za to, že ste si dnes našli čas a prišli sem. Ďakujem. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Pán Pitela, je nám naozaj veľkou cťou, že ste sa dnes uvoľnili a prišli medzi nás. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať. Teraz pôjdeme ďalej. Chcem povedať, že mm, poprvýkrát sa Medzinárodný deň žien oslavoval jeden, v roku 1911. Viac ako milión mužov a žien sa zúčastnilo na, tom, na týchto oslavách. Išlo o to e, bojovať proti diskriminácii voči, voči ženám. Pre Európsky parlament tento Medzinárodný deň žien je príležitosťou na politický dialog e, na európskej úrovni na témy týkajúce sa žien a naviac je to príležitosť, e, ako sa približiť k občanom. Je vzhľadom na ekonomický kontext a súčasnú krízu v EÚ a v členských krajinách, tak e, naozaj tento rok ide aj o často hovoriť o dopadoch e, tejto ťažkej krízy na ženy, ako povedal aj pán Pitela, ide e, o to aj nájsť východiska, teda práve formou dialogu a výmenou skúseností. Takže dovolte, aby som privítal všetkých e, rečníkov tohto panelu, ako aj toho ďalšieho. Sme radi, že prispejete k tejto konferencii. Ďakujeme, že ste prijali pozvánku. A taktiež sa chcem podíkovať pani Morin Chartier, ja, je spravodajkňou dôležitej správy, ktorá bola schválená minulý mesiac na výbore FAM a mm, bude sa e, o nej, o tejto správe hlasovať budúci týždeň v pláne. Ona sa e, pokusila o holistický prístup k e, všetkým dopadom krízy na ženy a taktiež navrhla veľmi zaujímavé alternatívy alebo možnosti, ako sa dostať z tejto krízy a samozrejme ide o to posilniť práva žien a rodovú rovnosť. Žiaľ, pán Andor e, nebude môcť byť osobne prítomný, ale predsa len e, táto téma je tak dôležitá, že on sa chcel na vás e, obrátiť a odprezentovať postoj komisie, takže má pre nás e, video nahrávku, ktorá bude premietnutá neskôr. Ako som už povedal, zišli sme sa tu na medziparlamentnej schôdzi výborov a preto e, je tu tak veľa zástupcov národných parlamentov. Sme veľmi radi, že ste tu v Bruseli. E, Nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy získali národné parlamenty dôležitú úlohu v legislatívnom procese EÚ a taktiež je to vďaka protokolom 1 a 2 tejto zmluvy. Politický dialog bol taktiež posilnený medzi e, európskymi inštitúciami a národnými parlamentami. E, národné parlamenty naozaj môžu kontrolovať e, rešpektovanie zásady pro, subsidiarity pardon, e, prostredníctvom e, mechanizmu skorého varovania. No a vedzte, že e, práve úloha e, národných parlamentov je v našich očiach veľmi dôležitá. Preto by sme sa pustili do prvého fóra finančná hospodárska kríza je vplyv na ženy, vzdelané ženy, osvedčené postupy odborníčok. No a teším sa na e, plodnú diskusiu. Ešte predtým chcem poukázať na niekoľko praktických informácií a ak dovolíte, prejdem do švedštiny. Ak nehovoríte alebo nerozumiete po švedsky, tak si prosím nasaďte slúchatka a nalaďte si správny kanál. Takže tento deň sa skladá z troch častí a po každom fóre budeme mať e, krátke kolo otázok, odpovedí a jednotliví účastníci sa budú môcť obratiť na rečníkov. Takže prvé fórum bude stručnejšie a preto aj tie otázky dúfame, že budú krátke. Potom druhé fórum bude trošku dlhšie, ale chceme predsa len dať príležitosť všetkým vystúpiť. A preto každý bude mať k dispozícii 3 minúty. My taktiež chceme, aby ešte aj rečníci mali príležitosť odpovedať, takže e, e, vypočujeme si tak 4-5 otázok a potom dostanú rečníci priestor na odpoveď, čiže tak zoskupíme otázky. Ak sa chcete prihlásiť o slovo, tak máte k dispozícii tlačivo, e, to sa nazýva speaking card um, vyplňte toto tlačivo, dajte ho osobe, ktorá ho v miestnosti zbiera a dostanete potom slovo. A myslím, že by to tak bolo z mojej strany aj všetko k praktickému priebehu a mohli by sme teda prejsť eh, k tomu prvému fóru. Máme tu tri rečničky, sedia už aj po našom boku na tribúne. V prvom rade dostane slovo Silvia Wolby, profesorka sociológie na Lancaster University. Máte 10 minút, takže nech sa páči, môžete nám mm, odprezentovať vašu prezentáciu. I'm here today. Takže ja dnes budem hovoriť o finančnej a ekonomickej kríze a o odpovediach žien na túto krízu. Budem o tom hovoriť v piatich hlavných bodoch Čiže rozhodovanie podľa rodov, dopad na rôzne pohlavia recesie, e, prístup jednotlivých pohlaví k úsporným opatreniam a taktiež rast, stratégie rastu z hľadiska oboch pohlaví a taktiež e, gender mainstreaming, čiže zohľadňovanie rodového aspektu. V prvom rade rozhodovací proces v oblasti financií e, väčšinou, skoro väčšinou roz, rozhodujú iba muži, čo znamená, že sa postupujú veľa väčšie rizika, ale je to e, na úkor demokracie. Financie sú veľmi dôležitou oblasťou spoločenského a hospodárskeho života a e, má to vplyv na každého z nás. A Stiglitz pred výborom OSN povedal, že tí, ktorí sa financie dotýkajú, by mali taktiež mať právo e, zúčastňovať sa rozhodovaní v tejto oblasti. To znamená, že ženy by mali byť zastúpené v rozhodovacom procese, e, tak pri hospodárskych ako aj finančných záležitostiach, tak v súkromných firmách. Keďže nejde až tak o súkromné záležitosti, je to e, aj verejná záležitosť, ale malo, mali by sa môcť zúčastňovať aj vo vládnych e, orgánoch. To je niečo, čo by malo zlepšiť e, kvalitu e, rozhodnutí, teda ak sa budú môcť vyjadriť obidve pohlavia. Nejde iba o to znížiť mieru podstúpeného rizika, ale ide aj o vyváženejšiu, e, rodovo vyváženejšiu demokraciu v tejto oblasti, kde rozhodnutia sú tak dôležité. Teraz recesia. Viacnásobná recesia. Videli sme nerovnaký dopad recesie na mužov a ženy. V prvom rade sa viac dotýkali mužov, pretože oni viac pracujú v stavo, stave, stavebníctve. Ešte stále máme takúto e, hlavne priemyselnú segregáciu, to znamená, že e, keďže sa to dotýka rôznych priemyselných odvetví, tak sa to dotýka viac mužov alebo žien. Ale v mnohých krajinách druhá vlna recesie sa oveľa výraznejšie dotkla žien, pretože škrdy vo verejných výdavkoch sa neprimerane e, dotkli tých hospodárskych oblastí, kde e, najviac pracujú ženy. Napríklad v oblasti služieb, zdravotníctva, vzdelávania, starostlivosti a taktiež v oblasti boja proti násiliu páchanom na ženách. Aj tejto oblasti sa dotkli škrty. Takže e, ako vidíte, je tu rozdiel vplyvu krízy na ženy a mužov a taktiež to závisí od e, reakcie vlád na recesiu. E, sú tu však alternatívy a to by mohlo zmierniť rôzny dopad krízy na mužov alebo ženy. Mnohé vlády čelia tlakom, e, aby znížili deficity svojich rozpočtov. Ja nebudem hovoriť o tom, či deficity znižovať treba alebo nie, ale budem hovoriť o tom, ako sa znižujú tieto deficity to je taktiež niečo, čo závisí od toho, či rozhodujú muži alebo ženy. Tieto deficity môžu byť znížené buď tým, že sa zvýšia dane, alebo tým, že sa zoškrtajú verejné výdavky. Ak by sa vyzbieralo viac daní, tak by e, viac e, platili e, muži, buď tým, že by sa zvyšila daň z príjmu, alebo že by sa bojovalo proti daňovým rajom alebo možnostiam e, vyhnúť sa e, plateniu daní. Ale mnohé krajiny sa rozhodli, že zoškrtajú verejné výdavky a teda, že nezvýšia dane. Takže ako vidíte, závisí to trošku, má toto e, predsa len opäť väčší dopad na ženy, pretože ich e, práca sa väčšinou koncentruje vo verejnom sektore. A taktiež sa ich to dotýka, pretože e, možno, že je menej prostriedkov na starostlivosť o deti, ktoré e, ženy potrebujú. Takže aj dane sú rodovou otázkou. Teraz e, rodové stanovovanie rozpočtov. To by mohlo byť možno úspešným krokom proti tomuto fenoménu. To by umožnilo zohľadňovanie rodov, gender mainstreaming, to je niečo, čo sa v európskej politike už dlhodobo uplatňuje. Teraz, aké sú možnosti dostať sa z krízy? Žiaľ, nie je to iba záležitosťou minulosti, ale tá kríza tu ešte stále je a treba sa pozerať taktiež aj do budúcnosti. E, stratégie hospodárskeho rastu sú taktiež rodovou záležitosťou. Máme možnosť, ako môžeme zaručiť hospodársky rast a tuto taktiež závisí od e, pohlavy, ale možno, že trošku menej ako v iných inštanciách. Môže sa napríklad e, podporovať raz tak, aby bola plná zamestnanosť a to by malo pozitívny dopad na e, ženy, pretože by boli menej často nezamestnané ako muži, e, boli by menšie rozdiely v odmeňovaní a taktiež by bolo ľahšie sklbiť rodinný a pracovný život a teda podporovila by sa plná zamestnanosť žien tým, že by a tým by sa aj zvyšila produktivita e, a taktiež e, hospodárske výsledky. Toto by mohla byť európska cesta k e, ekonomickému rastu, čiže inteligentná, inkluzívna, udržateľná. Sú aj alternatívne spôsoby, ako dosiahnuť hospodársky rast. Niektoré sa podporujú hlavne prostredníctvom deregulácie táto stratégia sa niekedy chápe tak, ako keby išlo iba o odstránenie zbytočných právnych predpisov a byrokracie, ale práve, práve tieto právne predpisy slúžia na to, aby aj ženy, ktoré sa bezplatne o niekoho starajú, mohli byť e, považované za e, plnohodnotným príspevkom k hospodárstvu. Napríklad aj ženy, ktoré majú deti, môžu e, opäť pracovať, pretože e, sa má kto starať o ich deti. Je tu taktiež možnosť e, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky a možnosť taktiež flexibilného pracovného času, aby teda mohli sklbiť starostlivosť a prácu. E, právne predpisy sú teda pozitívnym príspevkom k hospodárskemu rastu, sú súčasťou pozitívnej stratégie pre hospodársky rast. A my taktiež navrhujeme investície, ktoré by mali pomôcť dostať sa z recesie. Existujú rôzne infraštruktúry, do ktorých môžeme investovať. Tieto infraštruktúry taktiež e, majú rodový aspekt. Ak budeme investovať, e, tak ako kedysi e, navrhovala EÚ do vzdelanostnej ekonomiky, tak potom budeme investovať do činnosti, kde rovnako pôsobia muži ako ženy, pretože ženy sú rovnako vzdelané ako muži. Takže investície do vedomostnej ekonomiky sú otočené smerom do budúcnosti. Ale v snahe rýchlo investovať do infraštruktúry sa niekedy utiekame k zastaralým priemyslom, e, napríklad automobilovému budovaniu ciest alebo zastaralým spôsobom dopravy. A preto sa niekedy obraciame na takéto staré formy investícií. A tu je taktiež rodový aspekt a e, tu e, sa opäť oveľa viac e, vyskytujú muži. Čiže opäť je tu tá e, profesionálna a priemyselná segregácia. Potrebujeme teda právne predpisy, ktoré by zaručili plnú zamestnanosť žien a aj investícií do tých infraštruktúr, ktoré by boli súčasťou vedomostnej ekonomiky. Je tu teda jednoznačný rodový aspekt, to dokázali aj audity a hodnotenia dopadu zamerané na e, rodový aspekt. Ak teda chceme uplatniť, e, zohľadňovať rodové aspekty v ekonomickej oblasti, tak si treba uvedomiť, že možno, že je to trošku úspešnejšie, ak ide o boj proti chudobe, ale menej, ak ide o zaručenie hospodárskeho rastu. Bolo by potrebné zohľadňovať rodové aspekty v hlavných e, ekonomických oblastiach. A práve zohľadňovanie rodového aspektu a lepšie rozdeľovanie rozpočtov by mohlo zmierniť rozdiely medzi mužmi a ženami. Takže aj tu e, vidíme rodový aspekt zohľavať, zohrávať úlohu. Takže záverom, finančná a hospodárska kríza obsahuje rodový aspekt, tak e, pokiaľ ide o príčiny, ako aj o dôsledky, rozhodovanie, rodové rozhodovanie je dosť eh, dôležitým, dôležitou príčinou eh, krízy. Potom sú tu dôsledky krízy, ktoré majú oveľa väčší dopad na ženy. Dotýka sa ich viac nezamestnanosť. Máme však eh, príležitosť toto prehodnotiť a možno, že dostať Európsku úniu z recesie. Na to však budeme musieť lepšie e, rozhodovať v rozpočtovej oblasti a zohľadňovať rodový aspekt. A dúfam, že tak posilníme hospodársky rast, ale aj rovnosť medzi pohľaviami. Ďakujem pekne. Tak so, e, tak so Ďakujeme veľmi pekne. Pani profesorka, ďakujeme za vašu prezentáciu. Ešte raz srdečná vďaka. Celkom jasne ste poukázali na konkrétne skutočnosti. Akokoľvek už vnímame štatistiky, ide tu predovšetkým o ľudí, hovoríme o rozpočtoch častokrát veľmi technicky, ale vy ste celkom jasne poukázali na to, že čokoľvek robíme, tak má to skutočne veľký dopad práve na rodovú perspektívu. A teraz budeme pokračovať s našou ďalšou rečničkou, panou Salome Mbuga, ktorá vykoná podpredsednička organizácie AKI 2, AKI Nadadava Afrika. A takisto, nech sa páči, máte 10 minút na vašu prezentáciu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno všetkým. Som skutočne rada, že som medzi vami dnes ráno a chcela by som sa poďakovať výboru pre rodovú rovnosť Európskeho parlamentu za to, že ste ma pozvali medzi vás. Ja som z Írska a pracujem s organizáciou, ktorá sa nazýva ENOMV. Je to Európska sieť žien migrantiek a my spolupracujeme aj s Európskou ženskou lobby. Dnes ráno v mojej prezentácii budem hovoriť o situácii v Írsku, pretože to je krajina, kde ja bývam, žijem a ktorú najviac poznám. A budem takisto hovoriť o ženách, s ktorými ja pracujem, teda o ženách migrantkách. Takže súčasná hospodárska kríza prináša so sebou veľké výzvy, a ktoré musia čeliť tak muži, ako aj ženy. Ako sme už práve počuli v predchádzajúcej prezentácii, ženy sú postihnuté, pretože častokrát majú nižšie platy ako muži. Je tam rozdiel v platoch 20% a častokrát ženy prichádzajú prvé o prácu. Takže súčasná kríza má negatívny dopad na situáciu žien. Vysoká miera nezamestnanosti, zlý prístup k zdrojom a častokrát aj chudoba. To sú skutočnosti, ktoré zažívajú ženy skutočne každý deň. Súvisí to aj s tým, že ženy e, pracujú v takých prácach ako zdravotníctvo alebo reštaurácie a bohužiaľ majú častokrát problémy, predovšetkým pokiaľ je sociálne zabezpečenie, pretože negatívne dopady sociálne zabezpečenia sa práve týkajú žien. A myslím si, že to sa týka nielen Európy a našej krajiny, ale aj celého sveta. Takže pokiaľ ide o našu organizáciu, tak ja mám skutočne skúsenosti, konkrétne skúsenosti s tým, ako strata práce a zvyšujúce sa nezamestnanosť negatívne vplývajú na situáciu žien migrantiek. Častokrát tieto ženy nemôžu sa nevysporiadať s každodennými e, požiadavkami a ani nemôžu si zaplatiť to, čo potrebujú na každodenný život svoj, ako aj svojich detí. Takže skutočne situácia je veľmi vážna a má to veľký dopad aj na to, ako sa vlastne situácia vyvíja ohľadne ich detí. Takže finančná kríza v Írsku, ako vieme, začala pred pár rokmi a odvinula sa od finančnej krízy v roku 2007 a 2008 a bolo to obdobie, ktoré bolo skutočne veľmi vážne a je, je to vlastne obdobie, ktoré viedlo k recesii, recesii v tejto krajine od tohto roku. V roku 2008 v septembri e, írska vláda oficiálne ohlásila, že krajina padla do, upadla do recesie. Uh, a miera nezamestnanosti sa drasticky zvýšila. Ehm, na to nakoniec poukázali až štatistické úrady, ktoré to celé monitorovali. Lisabonské ciele, ktoré e, monitorovali alebo stanovovali ciele zamestnanosti žien bolo na úrovni 60 ale treba povedať, že táto situácia bola v roku 2010-2011 úplne iná, pretože tam e, táto miera spadla na úroveň 56 Máme tu údaje, v ktorých sa hovorí, že miera zamestnanosti žien je na úrovni 54%, eh, a to je niečo, čo tu nebolo od roku 2001. Ako vidíte, je to skutočne veľmi nízky, nízka miera zamestnanosti. Pokiaľ ide o mieru kvotu zamestnanosti žien, eh, táto takisto klesá. Treba povedať, že situácia sa z roka na rok drasticky zhoršuje. Recesia ako taká má skutočne veľký negatívny vplyv na zamestnanosť žien a to nie len iba v oblasti zamestnanosti. Treba povedať, že ženy, ženy častokrát doplácajú mm, na túto situáciu, pokiaľ ide o zamestnanosť v súkromných spoločnostiach. A máme tu aj informácie zo strany odborov, ktorí sa sťažujú na situáciu, ktorá postihla práve ženy. Pokiaľ ide o úbytok pracovných príležitostí v súkromnom sektore, tento je takisto drastický, ale ako som už povedala, ženy sú predovšetkým zamestnané v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, ale aj v týchto sférach prichádza k skrtom a k úbytkom pracovných príležitostí. Tie údaje, ktoré som uviedla, poukazujú na to, že tu je nerovnosť, pokiaľ ide o zamestnanosť a prístup k práci, pokiaľ ide o mužov a ženy, je stále nerovný. Ale treba povedať, že pokiaľ ide o dopady finančnej krízy, najviac sú tu postihnuté ženy. Pokiaľ ide o ženy migrantky, štatistický údaj z roku 2011 poukazuje na to, že zamestnanosť migrantiek je iba na úrovni 22 Avšak čísla takisto celkom jasne poukazujú na to, že polskí migranti sú uprednostňovaní porovnaní s ostatnými. Ženy migrantky sú skutočne najmenej majú najmenej príležitosti pracovať a má dosiahnuť nejaké pracovné príležitosti v Írsku. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že efekt finančnej krízy na ženy v Írsku môžeme identifikovať ako nasledovne. Ženy bojujú za to, aby vôbec mohli prežiť každý deň. Majú ťažkosti, pokiaľ ide o platiť základné každodenné výdavky. Takisto sa im znížila podpora, pokiaľ ide o štátne podpory a organizácie, ktoré poskytujú služby a pomáhajú svojim členom, museli v niektorých prípadoch znížiť mieru svojej pomoci a častokrát boli takéto pobočky takýchto organizácií aj zatvorené. Takže my napríklad sme prišli o štyroch členov v našej organizácii a nemáme žiadne financie zo štátu. Takže väčšina organizácie, ktoré dávajú, poskytujú služby, a na to už poukázala aj moja predrečníčka, pomáhame predovšetkým ženám, ktoré sú obeťami násilia, tak jednoducho naši zamestnanci častokrát majú veľké ťažkosti pokračovať v svojej práci, pretože nemáme financie. Takisto firmy sa snažia šetriť a to má dopad na ženy. Predovšetkým pokiaľ ide napríklad o vyplácanie materských dovoleniek, treba povedať, že tie prepady, ktoré tu máme v rozdieloch medzi zamestnanosťou muž, mužov a ženou, častokrát na to doplacajú ženy, pretože je tu otázka rodová a otázka toho, že môžu mať deti, takže ich zamestnávateľa nechcú zamestnať. Ženy, ktoré prišli s pracovným povolením do Írska a podarilo sa im zabezpeč- získať aj podarilo sa im získať povolenie na trvalý pobyt, častokrát nedaj, nenajdú prácu, pretože jednoducho sú tu v konkurenčnom boji s ostatnými migrantami z Európskej únie. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tieto poskytujú ženám, migrantkám veľmi nízke, nízke platy. A to sa týka predovšetkým migrantiek spoza hraníc Európskej únie. Treba povedať, že ani agentúry neposkytujú adekvátne príležitosti pracovné. pokiaľ ide o vyplácanie sociálnych dávok a peňazí na deti, eh, to sú takisto to sú takisto prvky, ktoré vedú k tomu, že zamestnávateľia si rozmyslia, či zamestnajú migrantky alebo zamestnajú migrantov z Európskej únie. Takže celá situácia je veľkou výzvou. Predovšetkým sa to týka rodín, ktoré majú deti a ktoré majú málo peňazí na to, aby vôbec tieto deti mohli uživiť. Takže jediný spôsob, ako by sme mohli postupovať a ktorý chcem navrhnúť, by som to mohla zhrnúť do niekoľko pár bodov. Potrebujeme stratégiu rodovej rovnosti, pokiaľ ide o podporný program zamestnanosti. Takýto program potrebujeme. Ženy musia mať príležitosť pracovať, majú mať príležitosť k vzdelávaniu, aby skutočne získali skúsenosti aj pracovné, aby potom mohli nájsť ďalšie pracovné príležitosti. Treba sa sústrediť predovšetkým na tie najzraniteľnejšie skupiny a to sa týka práve žien. Treba takisto ponúknuť inovatívne možnosti riešenia tejto situácie, tzv. rodová špecifikácia národné vlády by mali implementovať národné stratégie, národnú stratégiu, ktorú máme z roku 2007 pre obdobie do roku 2016 v plnej miere. Potrebujeme tu mať aj konzultačný proces, kde budú zahrnuté aj ženy ako zúčastnená strana, predovšetkým tie, ktoré sú v ťažkej situácii, aby sa celkom jasne poukázalo na to, aký veľký dopad má recesia tak na ženy, ako aj na deti. Ďakujem veľmi pekne. Tak eh, jättemycket eh, för... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu. Áno, my sme už hovorili o tom, ako kríza vplýva na ženy a že postihuje teda ženy viac ako mužov. Takisto je pravdou, ako to na to bolo poukázané, že sú tu viaceré iné skupiny v rámci teda žien, predovšetkým sú tu najviac postihnuté ženy migrantky, pretože skutočne už od samého začiatku sa nachádzajú v tej situácii, kde trpia viac ako ostatné skupiny žien a v období krízy je to dokonca ešte vážnejšie. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás upozornili na tieto skutočnosti. Ďakujeme pekne a teraz budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. Ďalším rečníkom je pani Saša Bezuhanová z spoločnosti Hewlett Packard, je riaditeľka verejného sektora pre rastúce trhy, predsednička Bulárskeho centra pre ženy v oblasti technológie. Nech sa páči, aj vy máte 10 minút k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem používať PowerPointovú prezentáciu Takže je to iba signál pre technikov, aby sme to spustili. Ďakujem veľmi pekne. Ja som skutočne poctená, že môžem sa podeliť o moje skúsenosti, pokiaľ ide o otázku získania rodovej rovnosti na európskej úrovni. Pozriem sa na to trochu z inej perspektívy. Ja to vnímam ako osoba, ktorá vyrastala a ktorá začala pracovať v pracovnom prostredí v skutočne e, veľmi rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle, to sú práve IT technológie. Takže ja využijem tých 10 minút na to, aby som sa s vami podelila o niektoré možné riešenia ohľadne premostenia tých vízie, ktoré tu máme a zlepšenia situácie vo všeobecnosti. Uh, Uh, actually, it is. Uh, yeah. Uh, in the current situation. Takže pokiaľ ide o súčasnú situáciu, iste nikoho neprekvapí, že máme viacero štatistických údajov ohľadne toho, ako súčasná hospodárska kríza dopadá na hospodárstvo tak Európskej únie, ako aj svetové hospodárstvo. Ak by som mohla sa skutočne pozrieť na tento problém v širšom kontexte, tak by som povedala, že táto kríza bola vyprovokovaná a zapričinená z toho dôvodu, že staré koncepty jednoducho už nefungujú. Vidíme tu, že tu máme bezprecedentnú nezamestnanosť v súčasnosti, takže všeobecné údaje, pokiaľ ide o Európu, tak vidíme, že viac ako 26 miliónov ľudí jednoducho je bez práce. Častokrát sú to ľudia, ktorí sú migranti, ale sú to aj vysoko vzdelaní ľudia, ktorí jednoducho nemajú zamestnanie. Takisto vidíme, že tie celosvetové modely, ktoré sme tu máme, ktoré sme tu mali doteraz, tak sa jednoducho ukázalo, že nefungujú tak, ako sme to očakávali, pretože jednoducho mm, priniesli zo sebou určité finančné inžinierstvo, ktoré ako také viedlo k skratom alebo problémom v celom systéme. Viaceré korporácie museli zaplatiť za situáciu v tom zmysle, že jednoducho neboli schopné, schopné dostať svojim záväzkom a slubom a jednoducho sa im nepodarilo prežiť. Takže Vidíme tu takisto aj nový trend, je tu migrácia do rozvinutého sveta. Vidíme mladých vzdelaných ľudí, ktorí si zvolia za destináciu Latinskú Ameriku, pretože to sú práve krajiny, podobne ako Ázia, kde môžu nájsť zamestnanie a kde môžu viac zarobiť. Treba povedať, že pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európa v tejto sfére stráca, pretože nevyužíva tieto možnosti, ktoré prinášajú zo sebou hospodárske, hospodárska situácia na svete. Treba povedať, že tu máme aj novú geopolitickú a hospodárskú situáciu na celom svete. Treba povedať, že tu máme nových hráčov, ktorí sa objavili na tomto. Máme tu krajiny BRIC, Brazília, India, Rusko a v neposlednom rade aj Čína, to sú krajiny, ktoré zohrávajú stále väčšiu rolu, e, pokiaľ ide o pokiaľ ide udávanie tónu hospodárstve na celom svete. Takže európska funkcia, ktorú by mala Európska únia splniť, určitú koordináciu by mala zohrávať, tak aj táto funkcia sa mení. A skutočnosť, že pokiaľ ide o hospodárstvo, Európska únia ešte stále sa drží určitých diverzifikovaných konceptov a to jednoducho neumožňuje, že by sa v plnej miere využívali schopnosti a poznatky, ktoré v Európe sú a takisto sa nevyžuje v plnej miere geopolitické potenciály, ktoré by sa mohli využiť a ktoré Európska únia má. Treba však povedať, že je tu nové centrum, ktoré v plnej miere vplýva na ekonomické procesy, ktoré sú tu a tieto procesy sú nestabilita, revolúcie, ktoré sme tu mali napríklad e, v strednej a v severnej Afrike a tu už nehovorím ani o e, niektorých problémoch, ktoré priniesli zo sebou hospodárske problémy v Európe. Ale treba povedať, že Spojené štáty americké, ktoré boli skutočne dlhodobo kvalitným partnerom z hospodárskeho hľadiska z očí voči Európskej únie, tak treba povedať, že Spojené štáty americké momentálne sú dosť zaneprázdnení so svojimi vlastnými hospodárskymi problémami. V súčasnosti Európa nemá určité potrebné nové modely, alebo sú tu veľké výzvy, v tom zmysle, aby sa podarila zabezpečiť určite konkurencieschopnosť. Máme tu starnúce hospodárstvo, do roku 2025 sa očakáva, že tu budeme mať e, nárast ľudí starších ako 65 rokov o 20 a takisto máme veľký deficit, pokiaľ ide o vysoko vzdelaných ľudí. Napríklad v našom sektore, pokiaľ ide o počítačové technológie, tak podľa tých najnovších štatistík, ktoré máme k dispozícii zo strany Európskej komisie, tak tam sa jasne hovorí o tom, že do roku 2015 budeme mať nedostatok, e, ktorý sa dá vyčísliť na úrovni 700 tisíc vzdelaných odborníkov v tejto oblasti, ale na druhej strane títo odchádzajú z Európy do iných krajín, kde lepšie zarobia. Takže ako by sme mohli tento problém riešiť? Čo môžeme ponúknuť ako riešenie? musíme zabezpečiť už existujúce metódy, aby sme, zabezpe- aby sme išli s technologickým rozvojom, ktorý by sme mali implementovať do všetkých dimenzií našho každodenného života. Treba povedať, že vzdelávanie cez počítač uh, alebo cez internet je takisto účinným spôsobom, akým uh, sa dá vyhnúť nejakým bariéram, ktoré tu máme, pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu a týmto spôsobom sa k vzdelaniu môžu dostať skutočne všetci. To je jeden z takých jedno z takých kľúčových riešení. Takisto tzv. e-vláda, elektronická vláda, samozpráva zabezpečí transparentnosť a efektívnosť, pokiaľ ide o podniky a takisto je to aj veľmi efektívny spôsob, ako sa dá dosiahnuť efektívnosť a zabezpečenie najkvalitnejších služieb, pokiaľ ide o implementáciu tých technologických krokov, ktoré máme do každodenného života. Spôsob, akým sú spravované krajiny, teda ja to nazývam elektronickou demokraciou. V tomto kontexte by sme mohli využiť výhody, ktoré prinášajú sociálne siete, e, určitú prístupnosť a ľahkú používateľnosť. čo vlastne v rámci čoho by sa mohli riešiť určité politické alebo demokratické témy a týmto viac zaangažovať veľké množ- väčšie množstvo ľudí aby mali možnosť vyjadriť sa k dôležitým politickým, národným alebo európskym témam. Ďalšia veľmi dôležitá dimenzia sa týka vytvárania nových zručností u obyvateľstva, tým, že by sa mal klas dôraz predovšetkým na inováciu, kreativitu a podnikateľský aspekt. Ak chceme mať konkurencieschopnú Európu zajtraj, tak musíme sa pozrieť na to, ako chceme štrukturovať vzdelávací systém, ako chceme stimulovať poznatky a pripravovať našich ľudí na prevzatie zodpovednosti za vlastný život, aby skutočne mali v rukách dostatočné množstvo eh, podkladov na to, aby mohli v budúcnosti byť konkurencieschopní, pokiaľ ide o trh práce. Určitá výhrada, alebo určitá rezerva, ktorú tu máme a ktorá by skutočne mohla pomôcť, ak by sme ju vyžili v plnej miere. Pokiaľ ide o riešenie tých víziev, ktorým Európa čelí, je práve mobilizácia viacerý, väčšieho množstva žien, pokiaľ ide o profesionálne vzdelávanie. Ak by ste mohli teraz dať tú priesvitku týkajúcu sa štatistík, pretože táto nie je správna. McKinsey sa týka, sa zaberá témou rodovej rovnosti a inklúzie žien. Venuje sa tejto problematiky už viac než 10, ro 10 rokov a spolu s Eurostatom urobili projekciu toho, že čo by sa stalo, ak by sme tu mali väčšiu mieru žien e, zaangažovaných do práve týchto profesných aktivít. Na tomto grafe vidíte, že ak by sme napríklad do roku 2025 mali iba o polovicu žien, mladých žien, ktoré končia univerzitné štúdium, boli zaangažované aktívne, aktívne na trhu práci, tak by sa jednoducho ten, tá priepasť, ktorú tu máme, tak by sa to číslo, ktoré tu máme, 21 miliónov žien, ktoré sú nezamestnané, znížilo na 3 milióny. Takže vidíme, že by to bol veľký pokrok. A ak neurobíme nič, tak budeme mať skutočne o 15 rokov, o menej ako 15 rokov, takéto veľké množstvo nezamestnaných žien, ktoré majú vzdelanie. Ak by iba polovica žien, ktoré končia vzdelávanie, sa dostali do trh práce, tak by tento táto priepasť v nezamestnanosti, tieto nožnice sa znížili na 3 milióny. A to sa skutočne dá vyriešiť viacerými opatreniami, napríklad tým, že by sa zmobilizovali techno, aj určitá technológia, kde by sa vytvárali pomocou tejto technológie nové modely a riešenia. Takže toto sú veľmi dôležité témy a idú nad rámec určitého psychologického uspokojenia sa E, s otázkou prítomnosti žien na trhu práci. Ide tu skutočne o budúcnosť Európy a aj o budúcnosť sveta. A tá príležitosť, ktorú ja dnes mám byť tu pred vami, tak tu chcem využiť predovšetkým na to, aby som vám prezentovala ten môj entuziasmus, pokiaľ ide o to, že ženy skutočne musia prezvať do vlastných rúk snahu, e, snahu byť sa same za seba. Takže niektoré z tých overených postupov, ktoré sme tu mali, ktoré máme e, s ktorými máme skúsenosti v rámci našej firmy, môžem ukázať niektoré konkrétne, niektoré konkrétne príklady, ako sa napríklad Hewlett Packard snaží stimulovať mladé ženy e, v tom zmysle, aby pracovali pre našu spoločnosť. Takže niektoré štatistické údaje Hewlett Packard zamestnáva 32,7 žien zo všetkých tých nových zamestnancov, ktorí začínajú pracovať vo firme. Takže pokiaľ ide o firmy zaoberajúce sa IT technológiami, tak je to dobrý výsledok. Máme zamestnanosť žien na úrovni 30 Už mi tu ukazujú, že by som sa mala že by som už mala ukončiť svoj príhovor, ale čo chcem povedať, je nasledovné. 80% našich zamestnancov sa môžu rozhodnúť, že budú pracovať pre nás z domácnosti. To znamená, že tak muži ako aj ženy sa môžu venovať e, rodine a týmto spôsobom majú určitú väčšiu flexibilitu venovať sa tak rodine ako aj svojej vlastnej práci. Máme tu aj určité ženské siete, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni, v rámci ktorých si vytvárame platformy, kde môžu ženy zamestnankyne e, konzultovať problémy, ktoré majú, vzájomne si poradiť, pokiaľ ide o kariérne otázky. Takisto máme aj e, školenia a programy zacielené na školenia, v rámci ktorých sa snažíme zlepšiť kvalitu práce a pokiaľ ide o otázku nášho centra, e, bulharského centra žien, ktoré pracujú s počítačovými technológiami. Ako vidíte na tomto grafe, my sa snažíme zabezpečiť také programy na všetkých úrovniach. Začíname už študentami a žiakmi vlastne na školách, kde sa dievčatá môžu rozhodnúť, aké povolanie by si v budúcnosti chceli vybrať. A pokiaľ ide určité predsudky alebo obmedzenia, ktoré idú ruka v ruke s takými povoleniami, ako sú inžinieri, že sú to iba oblasti, ktoré sú vyčlenené pre mužov, takéto predsudky prichádzajú z rodín, zo spoločnosti a tento problém treba riešiť už na tejto úrovni. Takže my zabezpečujeme školenia v tejto oblasti, snažíme sa e, používať určité overené postupy a Snažíme sa zaangažovať študentov, žiakov, mladých vysokoškolákov a v rámci takejto spolupráce a prepojenia sa snažíme hovoriť o konkrétnych detálnych problémoch, ktoré treba riešiť. Snažíme sa riešiť určitý, tieto problémy aj formou, formou týchto školení a snažíme sa poukázať na to, že aj také sféry ako inžinierstvo a technolo- počítačové technológie sú oblasti, ktoré môžu byť atraktívne pre ženy, pretože aj dievčatá v tejto oblasti musia zmeniť svoj názor, ako vnímajú tieto oblasti. Máme tu aj onlineové školenia, pokiaľ ide o mladých podnikateľov a pokiaľ ide o vytváranie týchto sietí. A naša sieť zahrňa Ehm, väčšinou ženy, ale je otvorená aj pre mužov. Sú tam aj muži, samozrejme sú prizvaní, že môžu participovať. Sú tam zaangažované štyri generácie v rámci tejto komunity participujúce na tejto sieti a máme tam začlenených aj máme, máme to sponzorované tou formou, že rámci tých modelov, ktoré sa snažíme v tých sieťach e, uplatňovať, e, vychádzame skutočne z tých modelov, ktoré poznáme z firiem z praxe. Ja som skutočne e, presvedčená, že máme do budúcnosti skutočne možnosť urobiť veľký krok v tejto oblasti smerom vpred, aby sme, aby sme aby sme znížili tie rozdiely, ktoré sú tu z pohľadu rodovej rovnosti, aby sme vyriešili túto situáciu vo všetkých oblastiach a sférach a myslím si, že ak budeme spolupracovať, tak sa nám podarí zabezpečiť rovnaké príležitosti, mm, pokiaľ ide o prístup k trhu práce e, pre mladé a vzdelané ženy, aby sa to skutočne vyvážilo, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o rodovú otázku. Ja som rada e, odpovedať na vaše otázky týkajúce sa tých tém, ktorým som sa venovala. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Hovorili ste o veľmi zaujímavých témach, napríklad e, hospodársky model, vnímanie toho súkromného a taktiež ďalšie body alebo podnety, ktoré by nám mohli umožniť dostať sa do súčasnej situácie. Teraz máme e, priestor na otázky na našich rečníkov. Eh, eh, Pani Biršelt z Rumúnska najskôr, nech sa páči, máte slovo. Mrs. Birchel, Romania. I am Ana Birchel from Romania. Som som Ann Birchel z Rumunska a síce poslankyňou. Ďakujem organizátorom za toto e, vynikajúce podujatie a chcem e, nám zaželať všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien zajtra. V Rumunsku sa urobilo nasledovné v rámci prevencie ekonomickej a finančnej krízy. Naša krajina nebola typicky krajinou žien v domácnosti, to znamená, ženy v našej krajine sa už vždy museli vysporiadavať s problémom e, prispôsobenia sa trhu práce. U nás e, došlo tiež k 25-percentnému e, poklesu miest pri predchádzajúcej vláde. Poklesy a škrty boli markantnejšie v oblasti teda u, u žien, pretože napríklad v niektorých sektoroch, napríklad v sektore vzdelávania, mm, majú dominantnú úlohu a tam sú mzdy nižšie. Toho času sa vláda Viktora Apontu pokúša riešiť tieto sociálne problémy. To znamená, že sa veľmi snažíme o zlepšenie sociálnej klímy a o navýšenie miest na úroveň spred recesie, aj keď je to veľmi komplikované. Trh práce sa vyznačuje enormným rizikom sociálnej exklúzie žien v Rumunsku. Ženy ehm, majú väčšie riziko, že eh, upadnú do chudoby za súčasnej situácie na trhu a ich príjmy sú veľmi nízke. Pán predseda, prerušuje. Možno som urobil chybu, ide vlastne o krátke otázky. Ja som len chcela objasniť situáciu v e, Rumunsku. Rada by som e, sa opýtala e, panel vzhľadom, že máme v EU dočinenia so stále staršou populáciou. Keby ste e, nám povedali, aké budú tri opatrenia, ktoré budú veľmi e, naliehavo musieť byť prijaté, aby sme túto otázku vyriešili. Áno, ja som e, mal povedať pred chvíľou, že išlo o stručné otázky na rečníkov. Nasledujúca rečnička je pani Jaroka. Ďakujem pekne za veľmi e, zaujímavý pohľad na tieto e, body. Považujem to za veľmi zaujímavé, najmä e, tie progresívne diskusie o nových modeloch, o nových zručnostiach a schopnostiach a ako organizácie žien sa majú v tomto procese zapojiť. Čo mi z toho vyplynulo je, že potrebujeme veľmi e, silné nasadenia a prístup na úrovni lokálnych e, spoločenstiev, najmä e, pani druhá rečníčka, keď hovorila z perspektívy migrantov do Írska. A vyplynulo, aké dôležité je pre politikov vidieť situáciu cez oči aktérov samotných v eh, výbore FAM v nadchádzajúcich mesiacoch budem eh, sa podieľať na príprave správy o 40 eh, miliónoch najchudobnejších žien na svete a tiež sa budem zaoberať otázkou rómskych žien. A teda moja otázka na vás by sa uberala týmto smerom. Obratím sa e, na vás. Akýkoľvek náhľad do tejto problematiky by bol e, zaujímavý. Už sme mali tri správy, pani e, Šartie, pani Romeva a som si istá, že vaša skúsenosť by nám pomohla pri riešení tejto otázky. Ďakujem pekne. Je ešte niekto, kto by sa e, z národných parlamentov chcel e, obrátiť na našich prednášateľov s otázkou. Nech sa páči. Mohol by som sa opýtať na to, aký máte e, pohľad na dôležitosť poľnohospodárstva mm. primárny sektor v Európe alebo krajín, ktoré žiadajú o vstup do EÚ v primárnom sektore, teda v primárnej výrobe. V minulosti e, bolo zamestnaných veľa obyvateľov, a najmä pre ženy. Ak Európska únia e, by bola nečinná ako teraz. Ako teda e, vidíte tento významný sektor poľnohospodárstva? Ďakujem pekne, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, ale áno, nech sa páči ešte jedna ďalšia otázka. Ďakujem za váš príspevok v rámci tohto dôležitého dňa, e, Medzinárodného dňa žien. Mám dve otázky. Ako e, vidíte roz, ukončenie rozhodovacích právomocí, žije, teda podiel žien na miesta, kde sa e, rozhoduje. čo môžeme urobiť viac preto, aby sme e, tento problém vyriešili? aký, aké opatrenia, ktoré sa zameriavajú na zníženie rozpočtu, rozpočtu, tam teda, kde dochádza k škrtom rozpočtov pre sociálne služby, zdravotné služby na národnej úrovni akým spôsobom teda toto má dopad na ženy a čo môžeme e, urobiť e, naliehavo preto, aby sme e, situáciu zlepšili, aby sme zlepšili rovnoprávnosť medzi e, ženami a mužami. To je dôležitý európsky cieľ ako rôzne krajiny, ktoré e, majú rôzne opatrenia, pokiaľ ide o rodovú e, rovnosť, mohli sa dopracovať k zlepšeniam v tejto politike a aké konkrétne politiky by ste odporúčali, aby sme tieto ciele dosiahli efektívnejším e, spôsobom. Muži prijímali rozhodnutia v ostatných e, storočiach v oblasti finančnej, v oblasti investícií a tiež v iných oblastiach politiky. Ako e, sa dá vyriešiť tento problém? Ako možno dosiahnuť? Ako by som to povedala? Aby e, sa toto dostalo e, k vládam. Nie je to neskoro. Ďakujem pekne. A teraz sa obraciam na prednášajúce. Nech sa páči, ak chcete odpovedať, máte slovo. Ďakujem pekne za tieto otázky. Vyplývajú z nich dve odpovede. E, buď e, budeme sa zaoberať e, rodovou rovnosťou ako cieľom, alebo preto, že je to dobré pre všetkých ako ostatné. Celý rad otázok tu jasne ilustroval toto vnútorné napätie. Treba sa zaoberať otázkou e, zvyšovania e, veku e, života pretože je potrebné zabezpečiť, aby ženy pracovali, aby eh, mali v starobe dôchodok. Musíme sa zaoberať otázkou chudoby a tiež otázkou poľnohospodárstva alebo ako v, ostatnej, v poslednej otázke by sme sa eh, mohli pozrieť eh, na to, ako je teda riešením tejto otázky, tak ako je to aj v smerniciach a Eh, upravujúcich rodovú rovnosť a musíme sa na to upriamiť, rovnako tak ako aj na eh, rolu žien a na ich pomer v rôznych inštitúciách. Mm, znamená to zaoberať sa otázkou rôznych správnych orgánov, rôznych riadiacich orgánov. Mm, máme postupovať spôsobom podpory alebo či to má byť dobrovoľná e, záležitosť a pomaly e, sa má zvyšovať e, pomer žien. Ale ak chceme rýchlu odpoveď na riešenie terajšej situácie, potom je jediná vec, jediný možný spôsob ísť cez kvóty, zabezpečiť teda všetky ostatné e, krajiny, ktoré sa zaviazali vo svojom najlepšom úsilí, že navýšia počty žien vo vyšších funkciách s väčšími právomocami, tento cieľ nedosiahli. Ďakujem pekne. Ja by som rada e, začala otázkou starnúceho populácie, starnúceho obyvateľstva. Máme túto otázku aj v Írskoj my máme problém, veľa e, ľudí opúšťa krajinu a hľada si prácu inde, najmä v Austrálii a v iných e, krajinách sveta. Sú to najmä mladí ľudia a to zbudzuje obavy v našej e, krajine. Čiže e, treba zvážiť aj túto otázku, že ľudia opúšťajú krajinu, ale do tých ľudí e, bolo investované, e, prešli cez náš študentský systém, absolvovali univerzitu, sú vysoko kvalifikovaní, takže by som navrhovala, aby sme sa pokúsili investovať viac a aby sme sa zamysleli nad tým, ako by sme mohli investovať viac najmä do mladého obyvateľstva. Tiež musíme byť atraktívny pre eh, mladú populáciu. A mohli by sme viac finančných prostriedkov poskytnúť na podporu mladých, pros, eh, mladých najmä tých, ktorí eh, sú veľmi schopní a majú rôzne zručnosti, ktorí prídu s inovatívnymi myšlienkami, ktoré by mohli pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta. To je dlhá Eh, diskusia, ktorá prebieha na celom eh, svete. Ak chceme mať naozaj rodovú eh, rovnosť, teda sú tam ešte veľké medzery, napríklad pokiaľ ide o platovú úroveň a podobne. Čiže celá tá otázka rodovej rovnováhy je veľmi dôležitá a mali by sme sa pozrieť, ako by sme to vyriešili v Írsku, pokiaľ ide o tie kvóty. 12 až 14 žien máme len v parlamente, takže by sme sa mali pozrieť aj na to, ako by sme mohli znížiť túto priepas medzi mužmi a ženami. To by nám mohlo pomôcť pri riešení otázky, e, pokiaľ ide o ich úlohu v ekonomii a o dopady na ženy. Ja mám len niekoľko eh, poznámok k témam, ktoré tu odzneli. Starenúce obyvateľstvo, to je zjavne problém. Je celý rad proaktívne opatrenie, ktoré môžu byť uskutočnené. Starnúce obyvateľstvo eh, by malo byť zdravým obyvateľstvom, čiže profilaktické zdravotné eh, modely eh, pomáhajú pri týchto preventívnych aktivitách. Každý v spoločnosti bude požadovať E, teda budú, bude potrebné e, sa na to zamerať tak, aby ľudia e, mohli pracovať a boli zdraví dlhšie. Potrebujeme sa tiež zamerať na oblasť celoživotného vzdelávania, aby obyvateľia sa mohli kvalifikovať a aby zodpovedala ich e, e, úroveň e, schopností a poznatkov aktuálnej požadovanej na trhu. Čiže metodológia, koncepty sú k dispozícii. Nie som si istá, či každý chápe, tú potrebu e, konštantného nárastu kvalifikácie e, e, ľudí, ktorí sú nezamestnaní po, určitom, teda po dosiahnutí určitého veku života. V tomto máme Um, medzeria. Malo by to byť na agende politikov a sociálnych eh, líderov, na, malo by to byť tiež na individuálnej agende ľudí samotných. Jedna vec je vysvetľovať a uľahčiť eh, tento typ eh, infraštruktúry. Ďalšia otázka, ktorá tu bola spomenutá a ktorú komentovali aj moje kolegyne, sa týkala ľudí, e, žien, ktoré sú v riadiacich e, pozíciách. Ja e, som v podstate proti, pretože je to iný typ diskriminácie poskytnúť ženám privilegovanú pozíciu v rámci riadiacich funkcií v ostatných rokoch však aj moje ponímanie tejto otázky prešlo ako si revolúciou. Je jasné, že e, určitým spôsobom e, zmyšľame a máme určitú e, mentalitu, kde vlastne muži sú na rozhodujúcich miestach a mali by malo by byť teda vidieť, ako týchto e, vedúcich štruktúrách v spoločnosti. Však ale sú schopné ženy, ktoré môžu pracovať na takýchto miestach. E, zavedenie kvót e, pre reprezentáciu žien v dozorných radách a tak. Sú tam v Švedsku, v Španielsku už sa zavádzajú nejaké e, modely e, v Írsku, v Spojenom kráľovstve, v Nemecku, taktiež e, majú veľmi blízko k týmto diskusiám. Z mnohých aspektov, teda Ide, e, nejde teda o to, či e, je to, člo, e, či teda je to žena alebo muž, ale ide o, o riadenie. Riadenie sa na rôznych úrovniach pozitívne mení. Ženy po tretie už dokázali, že sú schopné sa vysporiadať s kritickými situáciami a to vyrovnanejším spôsobom E, na základe svojho prírodzeného naturelu, pretože majú deti, starajú sa o domácnosť a majú svoju profesionálnu kariéru. Takže treba podporovať e, tieto snahy a politika by e, mala sa snažiť stimulovať a byť akýmsi eh, katalizátorom pre eh, pozitívne prostredie pre vytvorenie tejto objektívnej eh, reality, aby takéto niečo bolo možné včas implementovať. Ako som povedala vo svojej prednáške, ide tu o konkurencie, schopnosť a o, o to, ako sa bude viesť e, v Európe dnes a v budúcnosti. Nie je to o individuálnej e, situácii tej či onej e, osoby v spoločnosti. Posledná otázka sa týkala rozhodnutí, ktoré prijímajú muži. Myslím si, že by sme mali sa tejto otázke venovať z odlišného uhla. Dnešné dnešní politici, teda potrebujeme eh, ich aktívnu spolúčasť, aby sa postarali o túto rovnováhu, aby to bolo všetko v súlade s ekonomickou eh, situáciou, aby bolo možné nájsť skutočne dobré riešenia pre Európu. Takže táto problematika rodovej rovnosti nie je ženskou eh, problematikou, je to problematikou E, líderov, riadiacich pracovníkov a e, deje sa tým, že sa zavádzajú programy a primerané aktivity na rôznych, na všetkých e, úrovniach v krajinách, na tých rozhodujúcich pozíciách, ale tiež je potrebné uľahčiť to v spoločnosti samotnej a treba prekonať predsudky už v skutočne mladom e, veku, lebo dnes 10-11 e, ročné deti budú tými e, ľuďmi, ktorí budú riadiť našu spoločnosť. Takže to je o krátky čas. Musíme pracovať s deťmi, s rodinami, s rodičmi, v súlade e, s tým, aby teda toto myslenie e, sa začalo meniť a aby sme sa postarali o zavedenie týchto nových modelov. Ďakujem pekne. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým trom rečníkom za ich účasť a taktiež za prejavy. Bolo nám potešením. Srdečná vďaka. Teraz e, prídu noví rečníci a prejdeme na druhé fórum. Bien, sans plus attendre. Takže bezodkladne sa pustíme do druhého fóra. Ak súhlasíte, v prvom rade sa predstaví. Volám sa Elizabeth Morin Chartier, som eh, podpredsedničkou výboru pre ženské záležitosti a rodovú rovnosť. Chcem vám povedať, že sme veľmi pyšní ako výbor tohto parlamentu, a ja to hovorím obzvlášť ako žena poslankyňa, že teda našim predsedom je muž. Pretože sme presvedčení, vážený pán predseda, že rovnosť mužov a žien v práci bude možná iba ak sa o to zasadia aj muži. Preto sa vám chcem osobne poďakovať. Poďakovať sa predsedovi Gustafsonovi, poďakovať sa aj všetkým ostatným mužom dnes prítomným na tejto konferencii. Potrebujeme vás a chcem upresniť, že vôbec nejde o nejaký feministický boj, <clears throat> ale že vďaka vám sa nám podarí dosiahnuť túto rovnosť, na ktorej nám všetkým tak veľmi záleží. V tomto druhom fóre teda sa zameriame na tému prekonávania krízy, skúsenosti a osvedčené postupy z národných parlamentov. Vypočujeme si tri rečničky alebo rečníkov. Prosím, držte sa tých 10 minút, ktoré vám boli udelené, aby sme mohli potom dať priestor ešte aj otázkam. Máme najskôr baronku Detu O'Kathan, predsedničku podvýboru pre vnútorný trh, infraštruktúru a zamestnanosť so snemovne lordov v Spojenom kráľovstve. E, naozaj vďaka, pani predsednička, že ste medzi nami. Potom si vypočujeme druhé svedectvo zo Španielska. Rečničkou bude Carmen Quintainila, predsednička výboru pre rovnosť v španielskej poslaneckej snemovni. A ešte v rámci rovnosti medzi mužmi a ženami si vypočujeme jedného muža, ktorého mi je naozaj cťou privítať. Ide o pána Roland Kurto. Venuje sa rodovej otázke. Vy ste senátorom vo francúzskom senáte. <clears throat> Takže teraz e, sa okamžite pustíme do toho prvého svedectva, čiže politiky, ktoré sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve. Nech sa páči, pani baronka. Ďakujem pekne. Vítam všetkých prítomných, ďakujem za pozvanie. Je to naozaj veľmi zaujímavá, informatívna konferencia. Takže áno, som e, predsedničkou podvýboru pre vnútorný trh, infraštruktúra a zamestnanosť. A je to veľmi dôležitá oblasť, ale myslím, že ostatných 5 predsedov iných výborov by povedalo to isté. Čiže my e, sa snažíme zaujať nielen národnú, ale európsku perspektívu. Niektorí si myslia, že ľudia zo Spojeného kráľovstva sa zaujímajú iba o Spojené kráľovstvo, ale vôbec to tak nie je. My sa pozeráme na všetky e, smernice, návrhy a informačné dokumenty. Komisia niekedy e, žiadame isté dodatočné informácie, vyšetrovania ide o to, ako my, ako členské krajiny a vlastne ako celá EÚ môže pracovať na tom, aby ženy boli lepšie zastúpené na vyšších pracovných pozíciách. Ide o to, že mladšia generácia žien je lepšie vzdelaná, a má viac príležitostí študovať na e, univerzitách sú naozaj veľmi šikovné, inteligentné a potrebujú vzory a my im to musíme umožniť. No a potom, čo som si doteraz vypočula, je zjavné, že máme zodpovednosť za to, aby sme podporili budúcu generáciu v pozitívnom myslení, aby sme sa nezablokovali na súčasnej recesii. Minulý november náš výbor zverejnil správu o zapojení žien. Išlo o výsledok vyšetrovania e, zastúpenia žien v dozorných radách. Nás zarazila zarazil nízky počet e, žien v Spojenom kráľovstve, ale aj vlastne v celej EÚ. E, bol dosiahnutý istý e, pokrok, dokonca výraznejší, ako si možno niekedy myslím. V 84. som bola jednou zo šiestich žien v dozornej rade v jednej z kotovaných spoločností Odtedy to stúplo na 1800 žien, aj keď samozrejme ten rozdiel medzi mužmi a ženami je stále ešte e, obrovský. Včera v tlači sa zverejnil, e, bola zverejnená informácia, kde už e, namiesto šiestich žien je 300, vyše 300 žien v týchto dozorných radách. Takže bolo dosiahnuté, bol dosiahnutý ten cieľ dosiahnuť 25 Je to od 84. roku, čiže ubehlo dosť veľa roku a iba 7 e, spomedzi kotovaných e, podnikov vo FUCI 400 nemá žiadnu ženu v dozornej rade, ale boli jednoznačne identifikovaní a viem, že budú donútení to zmeniť. No a ešte chcem upresniť, že sa to podarilo bez kvót e, u nás. Jednoducho isté uvedomenie a to, že niektorí ľudia sa rozhodli, že pôjdu vzorom. V Spojenom kráľovstve Ženy predstavujú 45 pracovnej sily a 60 e, absolventov vysokých škôl sú tiež ženy a preto nestačí, že 17,3 e, v špičkových podnikoch, teda v dozorných radách, sú ženy. Mnohé ženy sú schopné zohrávať túto e, úlohu v dozorných radách Odhaduje sa, že až 2500 e, žien by mohli zohrávať takúto úlohu. Malo by to obrovský prínos pre podniky aj spoločnosti. To vyplynulo taktiež z našej štúdie. E, ťažko sa dokazuje priame spojenie medzi lepšími finančnými výsledkami a lepším zastúpením žien, ale Určite by to umožnilo využiť e, talent žien na trhu práce a taktiež by to mohlo rozšíriť e, myslenie. Sú, je tu finančná kríza, ktoré predchádzali chybné e, rozhodnutia a preto by naozaj bolo dôležité mať lepšie zastúpené ženy v dozorných radách. My si myslíme, že samozrejme tu treba spraviť ešte oveľa e, viac, aby ženy zohrávali dôležité úlohy v podnikoch, ale predsa len sú tu už pozitívne príklady z národných e, parlamentov, možno aj z vlád. Mnohé krajiny, vrátane Spojeného kráľovstva, majú požiadavky na e, rovnaké zastúpenie mužov a žien. Je to súčasť kódexov Eh, u nás v podnikovom kódexe sa hovorí, že je veľmi dôležitá diverzita, pokiaľ ide o členov dozorných rád. Takže pri eh, vymenovávaní musí byť jasne upresnená politika v záujme rodovej diverzity. Naviac eh, tento kódex vyžaduje každoročné hodnotenie a tu sa musí zohľadňovať aj diverzita, rodová diverzita. Nám sa samozrejme veľmi páči toto úsilie v rámci podnikov, ale žiaľ e, kvôli kríze e, sú ešte stále prekážky, na ktoré ženy narážajú. Mnohí z nás máme zodpovednosť tak e, v hospodárskej ako aj politickej oblasti. A možno, že sa treba brániť proti istému zúfalstvu, hlavne v radoch mladšej generácie. E, Európska komisia navrhla systém záruk pre mladých nedávno, aby e, národné vlády zaručili, že každý mladý bude mať e, buď pracovné miesto alebo možnosť sa dovzdelať, e, ak 4 mesiace po skončení štúdy nebude zamestnaný. My samozrejme túto iniciatívu vítame. Je to úsilie komisie bojovať proti nezamestnanosti a krízi spoj, spolu s členskými krajinami. Treba samozrejme si vymieňať skúsenosti. My sme uh, časť e, takýchto skúseností počuli až aj dnes ráno. Sú tu aj ďalšie prekážky, na ktoré naražajú ženy. Nedávno bola u nás verejnená štúdia, kde e, sa hovorilo o dopade škrtov verejných výdav, verejných výdavkoch na ženy. Zhruba 40 zamestnaných žien v Spojenom kráľovstve pracuje vo verejnej sfére. To znamená, že škrty verejných výdavkov budú mať e, neprimeraný dopad práve na ženy. Tak ako sa hovorí v tejto štúdii, je problém pre ženy nájsť si kvalitnú prácu na čiastočný úvezok a nájsť niekoho, kto by sa staral o ženy. Ja viem, že sa tomuto venuje aj výbor FAM a teším sa na e, ďalšie informácie, možno, že na túto tému. Podľa mňa musíme menej hovoriť o problémoch. E, je to niečo, čo sa dosť rýchlo môže meniť. E, stačí sa pozrieť na burzu. Treba sa pozrieť skôr do minulosti. Nemali by sme byť príliš, e, nemali by sme sa na to príliš e, čierno pozerať. Samozrejme, treba hovoriť o dopade na ženy a aj o tom, že za touto krízou sú hlavne ženy. To, čo povedala zástupkynia Hewlett Packard. To bolo e, úžasné, teda, že ženy dobre ovládajú IKT, že sa dokážu vzdelávať na diálku. To, to je niečo, čo si musíme odniesť e, z tejto konferencie. Takže možno, že sa nepozerať tak na tie zastaralé e, oblasti odvetvia, ale pozerať sa na tie e, nové A potom e, možno, že poviem, že nesúhlasím s tým, že e, napríklad automobilový priemysel je zastaralý. Aj tam sa veľmi intenzívne e, využívajú informačné a telekomunikačné technológie. A prepačte, že som prekročila svoj rečnícky čas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bolo veľmi zaujímavé si vypočuť váš názor, váš pohľad na vec. Teraz by sme bezodkladne prešli na e, španielské svedectvo, takže nech sa páči, máte 10 minút a budeme potom e, možno e, potom klásť otázky. Ďakujem pekne. V prvom rade Dovolte, aby som vám zaželala príjemný deň a dúfam, že výbor pre ženské práva by mi ešte dovolil povedať, že mi je cťou byť tu prítomná na tejto konferencii. Budeme hovoriť o hlavných ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú všetky členské krajiny EÚ a obzvlášť ženy ženy v časoch hospodárskej krízy ja tieto ženy presne zastupujem. Konkrétne Španielky, ktoré chcú, aby ich hlas nezanekol. Je tu aj ďalšia členka Španielského senátu a my by sme chceli hovoriť o tom, ako kríza dolieha na ženy v Španielsku. Všetky krajiny EÚ doteraz takéto kruté časy ešte nezažili. Hovoril to aj predseda Pitela. Je to naozaj bezprecedentná kríza v EÚ. Môžeme si spomenúť na krízu v 30. rokoch. Teraz je tu 21. storočie a my musíme rozmýšľať nad tým, ako vytvoriť pracovné miesta, ako dať e, príležitosti mnohým, ktorí sú v ťažkej situácii. Španielsko nie je izolovaným prípadom. My na vlastnej koži naozaj bezprostredne zažívame hospodárskú krízu. Chceli by sme zdôrazniť, že španielská vláda sa snaží čeliť tejto kríze aj e, prostredníctvom hĺbkových reforiem. My sme Európskej únii predložili čísla, ktoré dokazujú e, naše úsilie na zníženie schodku v rozpočte z 9,4 sme to už znížili na 6,7 Takže e, sa naozaj snažíme obnoviť hospodársky rast a pozdvihnúť našu spoločnosť. Vďaka tomu by sme mali skôr či neskôr opäť zvýšiť zamestnanosť, ale predsa len treba jednu vec zdôrazniť, že u nás sa kríza dotýka tak mužov ako žien aj keď sa možno, že kríza viac dotýka stavebníctva a súvisiacich odvetví. To už odznelo. Na jednu vec však zabudáme. Počet e, nezamestnaných je skoro e, rovnaký v radoch mužov alebo žien. Máme zhruba 2,5 milióna nezamestnaných e, žien a 2,4 milióna mužov. V prípade mladých je to možno trošku väčší rozdiel. <clears throat> Tí, ktorí majú viac ako 25 rokov, tu e, miera nezamestnaných je rovnaká, či už ide o mužov alebo o ženy. Takže o čom dnes hovoríme? O tom, ako kríza vplýva na všetkých Španielov. Samozrejme, treba hovoriť o rodovej rovnosti, treba hovoriť o boji za rodovú rovnosť. Musíme hovoriť aj o našej angažovanosti za o našom boji za spravodlivejší svet, ale netreba zabúdať na to, že hospodárska kríza dnes ženy možno, že sú hlbšie v chudobe ako muži. Aj keď eh, možno, že ženy nemajú prácu, ale ich eh, práca v domácnosti sa nejako nekončí. Treba sa starať o domácnosť a o deti. My sme už často hovorili o vplyve krízy aj na pôde španielského parlamentu. Ehm, to isté platí aj v prípade Senátu dopadu krízy na o de, do, dopade krízy na ženy sa hovorilo naozaj na mnohých grémiách. My sme sa všemožne snažili vytvárať pracovné miesta, hlavne pre ženy vo veku nad 45 rokov, ale aj pre tie e, najmladšie Prijali sme špecifické opatrenia. Takže celé toto má veľký dopad na život žien v Španielsku. Tam napríklad je to na úrovni 16,5 a to je zhruba priemerné percentuálne vyjadrenie z tých všetkých 27 krajín Európskej únie. Takisto by som chcela povedať, ako to tu už odznelo predtým, že do veľkej miery tu ide o situáciu, ktorá bola spôsobená práve typom zamestnania, pretože 75 ľudí, ktorí majú čiastočný úvezok, sú práve ženy. A Toto je takisto ďalší aspekt. 8% rozdielu spôsobuje napríklad zmluva na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, pretože práve ženy majú práve zmluvy na dobu určitú. U nás v poslaneckej snemovni sme schválili takú iniciatívu, v rámci ktorej žiadame od vlády, že by tu bola podpora rovnosti medzi platmi, e, ktoré poberajú muži a ženy aby jednoducho viac presadzovala vláda také modely, ktoré by zabezpečili rovnosť mužov a žien, tak ako to je vlastne ukotvené aj v rámci stratégie 2020 eh, zo strany Európskej komisie. Vďaka tejto iniciatívy sa usilujeme presadiť také iniciatívy, ktoré by zabezpečili rovnosť, pokiaľ ide o príjmy mužov a žien za tú istú prácu, ktorú vykonávajú v podstate. To znamená, za tú istú prácu by mala byť tá istá pláca. Je to vlastne ukotvené v článku 45 nášho zákona, kde sa hovorí o skutočnej rovnosti príležitosti mužov a žien. Máme tu zákon, ktorý je v platnosti už od roku 2007, takže v tomto zmysle žiadame účinný boj proti diskriminácii v oblasti platov. A takisto je veľmi dôležité, aby sme zdôrazňovali skutočnosť, že výbor pre rovnosť pohľavia viacerých parlamentov, v konkrétnom prípade u nás v Španielsku, v tomto čase presadzuje také opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť prístup k zamestnaniu a to bez toho, že by tu došlo k nejakým postihom čo do platov. Takže apelujeme na vládu, aby skutočne detálne analyzovala túto nerovnosť, pokiaľ ide o platy, ale aj v ostatných oblastiach, kde dochádza k nerovnostiam na úrovni zamestnania. Takže dnes by som vás chcela informovať o tom, že je veľmi dôležité e, pozrieť sa na to, akú prácu vlastne robíme my v rámci španielského parlamentu. Treba povedať, že sa nachádzame v ťažkej situácii, pretože každý mesiac vidíme zhoršujúcu sa situáciu vidíme pokles v počte pracovných príležitostí, vidíme, e, že tá kríza skutočne postihuje hlavne ženy a situácia žien e, na celom svete je vlastne situáciou, ktorú môžeme označiť za situáciu chudoby. A preto si myslíme, že ten boj za zamestnanosť, boj proti diskriminácii žien, to je to, čo sa usilujeme. Ale v rámci nášho výboru sme vytvorili zvláštnu pod komisiu, ktorá sa venuje otázke profesného života a rodinného života a táto spoločná zodpovednosť mužov a žien takisto hrá kľúčovú otázku, pokiaľ ide o výchovu detí. Vo viacerých krajinách Európskej únie, prirodzene aj v Španielsku sa o tejto otázke hovorí. Práve mi hovoria, že mám málo času ale chcela by som predsa len povedať, že keď už hovoríme o legislatívnych iniciatívach, tak hovoríme aj o tom, že čo práve v tomto čase aplikuje španielská vláda. Španielská vláda, rovnako ako aj regionálne samozprávy, sa usiluje o to, aby sa zabezpečila čo možno minimálna e, dĺžka pracovnej zmluvy, teda na obdobie 6 mesiacov, tak pre mužov ako aj pre ženy. A v tomto prípade sa potom vypláca určitá dotácia, ktorá je vyššia v prípade žien než v prípade mužov. Takisto bojujeme proti nezamestnanosti žien, e, chceme bojovať proti tej strašnej situácii týkajú súvisiacej s nezamestnanosťou, ale tá nezamestnanosť sa týka tak mužov ako aj žien. A venujeme sa otázke legislatívnej práce, pokiaľ ide o iniciatívy projektu na vytváranie pracovných miest. Moji predrečníci, teda konkrétne pani Baronka, už spomínala, že tento boj je veľmi dôležitý Ale treba povedať, že hospodárska kríza nemôže keď sa pozrieme na parlamenty, poslancov, na senátorov, my všetci sa snažíme spoločným úsilím prispieť e, k riešeniu tejto ťažkej situácie, ktoré tu máme v kontexte krízy súvisí to predovšetkým s podmienkami hospodárskej a finančnej krízy. Ale ešte jedna vec. Nedávno som sa vrátila z New Yorku, kde som sa zúčastnila zasadnutia OSN a dnes viac ako kedykoľvek predtým treba povedať, že je dôležité, aby sme postupovali spoločne, pretože celá Európska únia v rámci OSN musí hovoriť jednotným hlasom. Ak sa budeme snažiť o to, aby sme splnili tých 12 otázok 4. svetovej konferencie o ženách, tak sa snažíme zabezpečiť do budúcnosti rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Napríklad minulý rok spoločný dokument nebol zverejnený. Nebol tu spoločný dokument, ktorý by bol zacielený na situáciu žien na vidieku, ale v súčasnosti sa venujeme vypracovávaniu dokumentu pre súčasný rok, kde sa venujeme otázke rodového násilia, teda typu násilia, pod ktorým trpí veľké množstvo žien v celom svete. A práve aj v tejto oblasti musí Európska únia postupovať spoločne, ale predsa len je tu jedna krajina, ktorá v súčasnosti nepostupuje v rovnakom zmysle ako Európska únia. A preto prosím, sa usilujme spoločne pôsobiť v tejto oblasti a pomôcť ženám na celom svete. Ja sa ospravedlňujem, že som prekročila svoj limit a ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem a hneď teraz tretí projekt. Takže niečo o politikách, ktoré sa uplatňujú vo francúzskom senáte. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja stopercentne súhlasím s tým, čo tu pred chvíľkou odznelo. Otázka rovnosti medzi mužami a ženami nie je čiste ženskou záležitosťou. Je to dôvod, prečo vlastne tu som a zastupujem francúzsky senát. Sociálny dopad hospodárskej a finančnej krízy v Európe a vo svete si vyžaduje pozornosť EÚ a jej členských krajín. My musíme tento boj viesť každý deň. Ide o to obhajovať zamestnanosť a taktiež e, ochraňovať našich e, spoluobčanov pred dopadmi tejto krízy. A tu sa môžeme naozaj veľa naučiť od našich susedov, našich partnerov. Preto som vďačný výboru FAM, ako aj jeho predsedovi Gustavsonovi za to, že dnes zvolal túto konferenciu. Boj za rovnosť môže zmierniť dôsledky krízy. A taktiež sa chcem poďakovať tomuto výboru za to, že mám príležitosť odprezentovať e, právne návrhy, o ktorých sa buď hovorilo vo francúzskom senáte, alebo ktoré boli e, prijaté francúzským parlamentom. Náš e, výbor prispel k týmto návrhom. Takže úvodom chcem zdôrazniť jeden dôležitý bod – rovnaký prístup k rozhodujúcim postom pre mužov a ženy. To už nie je iba spoločenská otázka, ale je to naozaj sná páka na lepšiu správu podnikov a určite aj štátov. E, v posledných rokoch bolo zrealizovaných niekoľko štúdí v Európe a v USA a ukázali, že lepšie zastúpenie mužov a žien vo vedeniach podnikov by mohli byť veľkou výhodou, pretože je tu iný pohľad, iný spôsob manažmentu a iné vnímanie varovných signálov a preto by ženy mohli pozitívne prispieť k rozhodovaciemu procesu viac žien vo vedúcich pozíciách. To eh, samé o sebe nevyrieši všetky naše problémy, ale nemali by sme podceňovať význam hlavne v kontexte krízy. Francúzsko chcelo ísť príkladom a vytvorili sme systém kvót, vďaka čomu postupne rastie počet žien vo vedúcich sférach veľkých podnikov. Sú za tým moji kolegovia francúzski poslanci, hlavne Marižo Zimmerman. Ona vtedy predsedala výboru pre ženské záležitosti e, francúzského e, národného zhromaždenia, takže chcem jej vzdať hold. 27. E, januára 2011 francúzsky parlament prijal zákon o dozorných radách v prípade štátnych podnikov a kotovaných podnikov a sú tu dve etapy e, tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto zákonu, teda v roku 2014, e, bude v týchto orgánoch musieť byť minimálne 20 žien. Je to e, schválené, je to hotová vec, bude sa to uplatňovať. A potom o tri roky neskôr, v roku 2007, počet žien e, vo vedúcich pozíciách bude musieť dosiahnuť 40 Už je vidieť plné prvé výsledky a v oktobri 2000 bola uskutoč- bol uskutočnený prieskum a ukázalo sa, že dozorné rady 40 hlavných kotovaných podnikov už dnes majú 25 žien. E, naše zhromaždenie sa mohlo vyjadriť aj k návrhu Európskej smernice za lepšiu rovnováhu medzi mužmi a ženami aj e, v prípade nevýkonných rád kotovaných podnikov a 5. februára 2013 bolo prijaté uznesenie a francúzsky senát povedal, že plne súhlasí s minimálne 40-percentným pomerom v takýchto radách, ale nie sme za uh, úpravu náborových politík a taktiež by nemala byť oslabená táto smernica. Sme však za európske pravidlá, ktoré by boli ambiciozne a záväzné. To je dôležité. Francúzsko má taktiež e, mechanizmus, ktorý má zaručiť lepší prístup žien e, k vedúcim pozíciám vo verejnej sfére. Je to zákon z 2012. má byť 40-percentný podiel žien v prípade vymenovaní do vedúcich pozícií. V praxi 16 vymenovaných od maja 2012 boli ženy, takže aj tu je pokrok. Zloženie vlády závisí od rozhodnutia prezidenta a premiéra. Parlament eh, nezohráva žiadnu úlohu, ide o oddelenie právomoci, ale ja chcem predsa len tu pripomenúť, že od mája 2012 máme vo Francúzsku prvú naozaj paritnú vládu. Je to možno niečo symbolické, ale e, treba to zobrať na vedomie, hlavne keď hovoríme o prístupe žien k naozaj e, dôležitým postom a o dopade na riadenie bola taktiež vymenovaná ministerka, ktorá má e, na starosti ženské záležitosti. No a preto bude možné systematicky e, zhodnocovať dopad zákonov na rovnosť medzi mužmi a ženami a na ženské práva. A taktiež e, pôjde o istý experiment, kde sa bude bojovať proti stereotypom pretože treba v prvom rade zmeniť myslenie a na to treba začať čo najskôr, teda od škôlky, pretože už tam sa začínajú ukazovať stereotypné rozdelenia úloh e, chlapcov a dievčat a bude vytvorená vysoká rada, teda bola vytvorená takáto vysoká rada na zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami. A taktiež boj proti násiliu, ktorého obeťami sú ženy. E, to je naozaj veľmi dôležité na to, aby sme posunuli celú túto otázku rovnosti dopredu. Všetko toto by malo umožniť, aby naše verejné politiky lepšie zohľadňovali situáciu žien, hlavne tých, ktoré sú v zraniteľnej pozícii, pretože na tie najviac doliaha kríza. A ja budem o tom hovoriť v tejto druhej časti. Sú tu štatistické údaje e, ministerstva hospodárstva a ženy predstavujú polovicu aktívneho obyvateľstva, ale 65 má nízke platy a väčšinou Chudobné pracovníčky sú málo kvalifikované ženy, ktoré však e, samotné vychovávajú e, deti a e, čiastočne na čiastočný úvezok plac, pa, pracujú vo veľkej distribúcii alebo v slabo, na slaboplatených miestach. Takže na ne najviac vplýva kríza a hrozí im prekernosť a chudoba. Sú tu hospodárske štúdie a jasne o tom svedčia. Hospodárska kríza v roku 2008 najviac dolahla na muži, mužov, pretože zanikali e, pracovné miesta v priemyselnom odvetvi. E, ženy najviac e, pracujú v oblasti služieb a v začiatku e, boli najhoršieho ušetrené, ale nezamestnanosť žien začala stúpať v roku 2009 a, a dnes 55 nezamestnaných v tejto oblasti sú ženy. A taktiež sa zvýšil podiel žien, ktoré pracujú na dočasný úvezok, aj keď aj tu e, klesol napríklad počet e, odpracovaných hodín na 15 e, hodín týždenne. Osemdesiatdva percent žien je obeťou chudoby a prekernosti práce na čiastočný úvezok e, sú sprevádzané e, zákonmi, ale predsa len sú tu možnosti výnimiek. E, o tom sa dá kolektívne vyjednávať. Mm, je tu taktiež problém nižších dôchodkov, netypických pracovných časov a taktiež možno, že nevždy je prístup k sociálnemu zabezpečeniu, pretože ten objem hodín je tak nízky. Naša delegácia v Senáte v roku 2012 sa venovala dôležitej téme e, ženy a práca. Navrhli sme e, lepšie odmeňovať nadčasy a taktiež e, zaručiť prístup k sociálnym právam pri nízkych objemoch odpracovaných hodín. Štát a sociálni partnery naozaj pracujú ruka v ruke. Bola podpísaná dohoda v januári 2013. Ide o to, aby naozaj e, boli lepšie odmeňované nadčasy a aby bol stanovený minimálny počet hodín pre e, práce prácu na dočasný úvezok, čiže minimálne 24 hodín týždenne a taktiež opatrenia v prospech e, mladých. Teraz by sa to malo e, pretaviť aj do právneho, e, legislatívneho návrhu, o ktorom sa bude diskutovať na jeseň. Takže toľko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za toto svedectvo. Teraz e, sa prihlásili o slovo 8 rečníci. Pôjde o zástupcov rôznych parlamentov. Poprosím o rešpektovanie rečníčkeho času dve minúty, aby sme mohli aspoň čiastočne dobehnúť ten časový sklz. Teraz bezostkladne dostane slovo pani Matraj z Maďarska. Nech sa páči. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! A jelen gazdaság... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. V ekonomickej kríze ide o bezpečnosť rodiny a o zlučiteľnosť práce žien s povinnosťami v rodine. V stratégii do roku 2020 eh, sa spomínajú reformné eh, programy, ktoré by mali eh, odštartovať členské štáty. Tak sa urobilo aj v Maďarsku. U nás bol problém s veľkým zadlžením v devízach a síce zadlžením súkromných e, osôb. Finančná kríza bola e, viditeľná už v roku 2009 e, výrazne vzrastla nezamestnanosť v tomto čase. Maďarská vláda sa pokúšala zaviesť určité opatrenia v prospech zvýšenia mm, zamestnanosti. Boli vytvorené, mm, bol vytvorený nový e, zákon e, aj s cieľom zlepšiť zamestnanosť žien po všetkých vekových skupinách e, do roku 2012 sa zamestnanosť o 60 tisíc e, zvýšila na 1 800 tisíc. Avšak miera nezamestnanosti aj napriek tomu e, vzrástla. Preto e, boli zavedené rôzne programy na ochranu prác a daňové zvýhodnenia boli avizované pre e, ľudí e, žijúcich v e, haklivej situácii na okraji spoločnosti, ale ešte predsa len majú prácu. Tieto pracovné miesta mali zostať zachované. Táto akcia bola v objeme milióna eur. Príspevok teda pre zamestnávateľov a cieľom je do rok, vytvoriť nový milión nových pracovných miest a ďalšie pracovné miesta, alternatívne pracovné miesta pre ženy majú byť tiež vytvorené. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo pán Marian Vasiliev, ktorý je z Rumenského senátu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať a zablahoželať vám za zorganizovanie tohto dnešného stretnutia. Ja by som vás chcel požiadať, aby som mohol hovoriť po rumúnsky. Ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz za tú možnosť, že sme tu. Ďakujem za príležitosť prísť sem. Nechcem tu teraz eh, hovoriť o konkrétnych údajoch, štatistikách, eh, len niekoľko slov od srdca, pretože táto téma dnes je veľmi dôležitá. Som poslancom v našom eh, senáte zo strany PPDE. my e, sme vyjadrili v našom parlamente e, sociálnu nespokojnosť. Máme, teda naša strana sa zaoberá e, témami. Dneška sme jediná téma, ktorú vedie strana a jediná strana, kde majú ženy najsilnejšie zastúpenie v parlamente. Muž je predsedom výboru pre e, rodovú rovnosť v ostatných rokoch, ale tento výbor riadili výlučne ženy. Teraz by sme e, chceli tieto problémy riešiť. Ide o odburávanie diskriminácie. 20 rokov to je dlhá doba. Mm, samozrejme máme aj veľa Mm, žien vo funkcii vo funkcii mm, starostiek na lokálnej úrovni. V národných parlamentoch sú zastúpené mm, ženy 30 percentami v priemere v krajinách za najväčším, najväčšou mierou HDP. Pani predsednička upozorňuje pána rečníka, aby hovoril pomalšie. Ja som sa chcel e, do tých dvoch minút vmestiť. Tlmočníci sa pokúšajú preložiť to do 22 jazykov. Samozrejme, by ste sa mali snažiť zmestiť do dvoch minút, ale napriek tomu nehovoriť rýchlo. Ďakujem. Takže východisko z krízy e, bude také, že ženy musia byť viac zapojené do rozhodovacieho procesu, musia byť zapojené tiež vo väčšej miere do procesu legislatívneho v Európe. Mm, vidíme, že to má dopad, keď sú na domácej úrovni aj na úroveň príjmanej legislatívy. Dúfame, že aj e, ďalšie strany nás tom budú podporovať. Pokiaľ ide o Rumunsko, chcel by som vás ubezpečiť, vážené dámy a páni, že pre nás je účasť žien e, veľmi dôležitá. E, chceme e, v rámci tejto integrácie urobiť všetko, čo bude v našich silách. Náš rumunský národ je národom, ktorý si veľmi váži tieto, e, túto problematiku. Chcem sa poďakovať, vítam všetky e, matky a srdečný pozdrav všetkým ženám. Ďakujem pekne a slovo má a na a Piešal je zástupkňou druhej komory v Rumunsku a chcela by som ju poprosiť, aby mala na pamäti aj tlmočníkov a nečítala príliš e, rýchlo a napriek tomu sa pridržala tých dvoch minút. Ďakujem pekne. Úsporné opatrenia e, počas PD L vládnutia ukázali, e, že to neviedlo k očakávanému ekonomickému rastu. Ale to je niečo, čo by potrebovala naša spoločnosť veľmi urgentne. Sociálne skupiny e, sú, teda ženy patria do sociálnych skupín, ktoré sú veľmi ohrozené a momentálne je ešte problematickejšie pre ne nájsť prácu În acest sens, această criză... E- Táto ekonomická kríza eh, sa dotkla aj eh, ich eh, bezpečnosti a nemôžu nemajú ďalej možnosť viesť pokojný rodinný život. Ženy to majú ťažké, sú matky, pracujú, majú rôzne úlohy. Potom Ďalším problémom je problém násilia páchaného na ženách nie len fyzického, ale aj psychického. V mnohých prípadoch ženy nemajú inú situáciu, než zmieriť sa s takýmto zneužívaním a žijú v tomto prostredí plnom násilia. A žiaľ, ženy sú ešte vždy diskriminované na trhu práce to sa týka tak e, náboru e, na nové pracovné miesto, uchovanie si, zachovanie si e, pracovného miesta alebo kariérny postup. Sociálno-demokratická vláda Viktora Pontu sa pokúša tieto problémy riešiť ja ako poslankyňa členka v e, komore poslancov som sa podielala na príprave nového zákonu, ktorý bude zajtra predložený parlamentu a upravuje rovnaké šance pre ženy a mužov. A ešte niečo na doplnenie. Výbor pre európske záležitosti, ktoré zastupujem, ktorý zastupujem na tomto zasadnutí, vypracoval e, viaceré stanoviská e, pre roky 2012 až 2016, kde ide e, o boj proti obchodovaniu s ľuďmi a tiež o mnohé ďalšie veľmi dôležité témy. Ďakujem. A teraz má slovo cyperský kolega pán Fitis. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po grécky. Je mi veľkým potešením, že sa môžem zúčastniť na tejto konferencii a hovoriť na túto dôležitú tému, ktorou sa všetci zaoberáme. Gratulujem výboru FEM Európskeho parlamentu za túto iniciatívu. Tiež blahoželám eh, prednášajúcim za výborné prejavy. Dopady ekonomickej krízy nie sú neutrálne, pokiaľ ide o dopady na jednotlivé pohlavia. Má to dočinenia s vytvorenými kliše a podobne postavením žien v spoločnosti. Z už spomínaných dôvodov sa následky krízy dotýkajú vo väčšej miere žien. Úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté v členských štátoch Európskej únie, e, viac tento problém zostrujú a zväčšujú a sociálno-politické aspekty sú oslabené, sociálne dávky sa krátia v súvislosti s úspornými opatreniami. A to má dopad na celý ekonomický sektor a najmä na e, ženy. Má to dopad na verejný sektor a ženy, ktoré v ňom väčšinovo pracujú. Niekoľko slov k praktickým opatreniam na Cypre následkom ekonomickej a hospodárskej krízy. Ide o integráciu, opätovnú integráciu žien na trh práce. Posilnenie e, úlohy žien, to je priorita cyperskej vlády. Sektory, v ktorých sú ženy zamestnané, e, sú ťažiskom tejto akcie. Ide o zrovnoprávnenie. Máme program 2007-2013 s mnohými e, opatreniami v prospech integrácie žien na trh práce. V ostatných rokoch na Cyper eh, vstúpla nezamestnanosť, a to v najväčšej miere spolu so Španielskom v EÚ. A keď eh, si to porovnáme, vidíme, že rozdiel zamestnanosti medzi pohľaviami sa v ostatných rokoch zmenil. Podľa štatistických eh, údajov v 3. kvartáli 2012 viac než 12 mužov bolo nezamestnaných a viac než 11 žien a e, mladí od 15 do 24 rokov mali nezamestnanosť vo výške 25,6 e, a u žien to bol viac než 27 v tejto vekovej kategórii. E, Ministerstvo pre turizmus prijalo rôzne opatrenia spolufinancované aj z Európskej únie. Eh, aj eh, ďalšie opatrenia eh, sú spolufinancované zo sociálneho fondu EÚ. Centrum pre produktivitu mm, vypracovalo plán opätovného začlenenia na trh práce a tiež sú tu rôzne opatrenia za spolufinancovania e, z Európskeho sociálneho fondu a tiež e, mm, organizácia pre rastrov e, práca je tam opatrenia spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu. Ďakujem pekne aj za to, že si že ste spomenuli Európsky sociálny fond. A teraz e, sa dostaneme ku e, kandidátským krajinám. Pani Toprak z Turecka má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mohli by ste sa prosím vás približiť k vášmu mikrofónu, ktorý je otočený od vás. Ďakujem pekne. Áno, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela zdôrazniť, že sú tu určité paradoxné v e, skutočnosti ohľadne kríze, pokiaľ ide o tú situáciu, ktorú majú ženy. O čo myslím? Ide predovšetkým o zamestnanosť počas krízy ženy žiadajú väčšiu zamestnanosť, pretože jeden živiteľ rodiny nie je dosta- dostatočné množstvo. A v skutočnosti treba povedať, že aj hospodárska kríza častokrát zvyšuje napríklad mieru rozvodovosti, pretože v rodine vznikajú nezhody. Takže je tu požiadavka, pokiaľ ide o zamestnanosť. Na druhej strane máme tu nedostatok pracovných príležitostí Takže treba povedať, že ženy vo vyšších pozíciách sú pravdepodobne tie prvé, ktoré prídu o prácu. Na to nakoniec pani poukázala aj pani Baronka. Zase na druhej strane zamestnávateľia oveľa menej uprednostňujú ženy, pretože ženy sú ochotné pracovať aj teda ich uprednostňujú, ale iba v tých prácach, ktoré sú iba čiastkového úvesku alebo sú krátkodobé. Takže ak sa pozrieme na tieto všetky fluktuácie, ktoré máme na trhu s prácou, tak si uvi- musíme uvedomiť e, v tomto kontexte následov. Na to sa chceme aj spýtať. Je tu nejaký rozdiel medzi tým, že čo by mali urobiť národné parlamenty v kontexte vysporadovania sa s týmto problémom pokiaľ ide o štátu ženy, alebo rodového mainstreamingu, práve v období normálneho hospodárskeho vývoja, v porovnaní napríklad s takým obdobím, ktorým žijeme dnes, a to je kríza. Prepač, som sa nepredstavila, ja som z hlavnej opozičnej strany v Turecku, v tureckom parlamente, SHP, sú to sociálni demokrati a ja som podpredsedkynia výboru pre rodovú rovnosť v parlamente. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za vaše svedectvo a teraz dostane slovo predstaviteľka polského, predstaviteľke Polského senátu. Nechcem zle vysloviť meno. Je to pani Mozanovská. Nech sa páči, máte slovo. Prebačte pani, že som to nesprávne vyslovila. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela skutočne poďakovať za túto možnosť byť v Európskom parlamente a zúčastniť sa tohto medziparlamentného stretnutia. Ide tu o veľké privilégium moci vypočuť predstaviteľov parlamentov, ktorí hovoria, že ženy sú riešením krízy. E, akých teda vnímame v duchu ich potenciálu, ktorý môžu priniesť do práce. Ja by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že lepšie využívanie potenciálu, ktorý majú ženy v kontekste práce, e, to je zlepšenie príležitosti do budúcnosti. To je vlastne spôsob, ako môžeme skutočne využiť potenciál, pracovný potenciál žien. Keď sa ženy budú cítiť bezpečne, vo všetkých aspektoch života, či už teda ide o rodinný život alebo rodinnú politiku, alebo či ide o pracovné podmienky. A je to dôležité aj v tom kontexte, že ženy sú zodpovedné nielen za za seba, ale aj za svoje rodiny. Muži zasa vidia tú zodpovednosť iným spôsobom ako ženy. Ženy vidia zodpovednosť predovšetkým, vnímajú zodpovednosť predovšetkým ako zodpovednosť za ostatných a potom až za za, same za seba. A preto tento pocit bezpečnosti, zabezpečenia musí byť zabezpečený. A ja som skutočne veľmi vďačná všetkým mužom, ktorí sa dnes boli vyjadrili v rámci diskusie, pretože ak sa máme vysporiadať s touto krízou, tak potrebujeme partnerstvo a kooperáciu a musíme spolupracovať samozrejme aj s mužmi. A polský parlament momentálne bojuje takisto s nezamestnanosťou a snaží sa e, podporovať ženskú zamestnanosť spôsobom takým, že sa uvádzajú moderné mechanizmy, moderné prostriedky, ktoré by mali viesť k integra- väčšej integ- miere integrácie žien do, na pracoviskách respektíve do práce. A to sa týka viacerých modelov, napríklad pracovanie cez počítače, cez online, cez internet, ale sú to aj iné spôsoby. Týmto sa dá vlastne ehm, do istej miery zdôrazniť aj určitá sociálna zodpovednosť, ktorú podniky majú vo vzťahu k znevýhodneným ľuďom možno a samozrejme aj k ženám. A týka sa to predovšetkým žien, e, ktoré mm, sa vracajú na pracovisko po e, materskej dovolenke, respektíve e, starších žien. Čiže je skutočne veľa možností, ktoré môžeme urobiť na zmenu situácie zo strany úradov a verejnej správy na to, aby sa takýmto spôsobom tento potenciál žien posilnil. To je skutočne príležitosť, ktorú tu máme. Ďakujem. Chcela by som sa pridržať eh, rečnického času. Chceme si toho ešte veľa vypočuť. Teraz dostane slovo pani Kazaka z Lotyšska. Nech sa páči. Yes, hello, dear member. Vítajte, vážení poslanci, poslanky. Neteší ma, že môžem zastupovať Lotyšský parlament. Ja by som chcela zdôrazniť viacero bodov, ale budem stručná. Ďakujem za podnety, ako posilniť e, účasť žien v podnikoch, ale ide aj o ich intenzívnejšie zapojenie do politického procesu, takže niekoľko údajov o účasti žien v národných parlamentoch. V našom parlamente máme 23 žien poslankyň a 29 ministrov sú ženy. V Európskom parlamente je to 35 žien a v ministerských kabinetoch je to 35 a môžeme ešte hovoriť o severských krajinách, konkrétne o Fínsku, kde ženy už môžu voliť 100 rokov a až teraz 50 žien je poslankyňami a trošku menej ako ministerky. A teda vo Fínsku to trvalo 100 rokov bez kvót na dosiahnutie takýchto mier. Možno, že by dočasne mohli 10 rokov platiť kvóty na to, aby sa ženy e, mohli ľahšie dostať do Európskeho a Národného parlamentu. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. Ďakujem pekne za to, že ste sa pustili aj do tejto témy. A teraz pani Erkal Kala za Turecko. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja chcem zablahoželať všetkým účastníkom Európska kríza sa zatiaľ Turecka až tak nedotkla, ale v posledných rokoch pardon, turecký parlament zaviedol isté opatrenia na zvýšenie zamestnanosti e, žien a zvýšenie kvality. Máme podvýbor výboru pre rovnosť pohlaví a e, tí začali pracovať e, v novembri 2012. Tento podvýbor zatiaľ 13 krát zasadal, najbližšie bude zasadať 21. a 22. marca v provincii Kojaili a v pôjde aj o konkrétne opatrenia určené verejným e, administratívam a samozprávam a aj mimovládne organizácie budú adresátmi. 25. apríla 2011 sa zvýšila materská dovolenka na 16 týždňov a taktiež rodičovská dovolenka e, dáva mužom a ženám 24 týždňov neplatenej dovolenky. Ja ešte chcem zablahoželať kolegyni zo Španielska. Sme v kontakte a taktiež sa venujeme otázky, otázke nediskriminácie. Mňa veľmi zaujalo to, čo povedala španielská kolego, kolegyňa e, táto recesia má aj istý psychologický rozmer. Ten sa možno, že ešte len prejaví, to treba mať podľa mňa na pamäti a treba bojovať proti hospodárskym finančným ťažkostiam, ale myslieť aj na dopad na rodiny, na vzdelávanie detí. A možno bojovať e, proti čo najväčšiemu počtu problémov, ale myslieť aj na ten psychologický rozmer. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým rečníkom z rôznych kútov Európy. Chcem sa poďakovať aj rečníkom tohto fóra. Chcem sa poďakovať aj e, kolegom e, europoslancom, europoslankyniam. A my sa teraz e, bezodkladne opäť vymeníme na poste predsedu a vráti sa sem predseda výboru FAM, pán Gustafsson. Okay, um, we will then go. Ideme teda na tretie fórum. Ide o to, ako môže EÚ podporiť členské štáty v posilňovaní sociálnych a hospodárskych práv žia. počas krízy. Teraz si budeme môcť vypočuť o tom, ako EÚ môže alebo podporí. Máme aj správu z vlastnej iniciatívy Výboru pre ženské záležitosti, ale v prvom rade e, si pustíme video nahrávku. Ako som už povedal, pán komisár Andor nemôže byť osobne prítomný, ale predsa len si myslel, že je to veľmi dôležitá téma dnes a preto vám chcel všetkým poslať odkaz. Takže vám teraz pustíme túto videonahrávku a potom budeme pokračovať s diskusiou. Ja dúfam, že z technického hľadiska je už všetko pripravené a že si budeme môcť pozrieť eh, video nahrávku na obrazovkách. Určite to o chvíľu bude možné. Vice Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Cine dámy a páni, ja by som vás chcel skutočne všetkých pozdraviť, predovšetkým ženy účastníčky dnesného stretnutia. Bohužiaľ nemôžem byť prítomný osobne, ale skutočne som rád, že sa môžem na vás obrátiť týmto spôsobom. Máme tu deň, kedy sa môžeme zamyslieť nad tým, ako ďaleko sme zašli, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti. Uvádzam to, pretože E, zaintegrovanosť do pracovného trhu e, je najlepším spôsobom, ako človek môže skutočne byť účastný na živote spoločnosti. Rodová rovnosť nie je iba tým základným právom, ale je skutočne dôležité, dôležitá, pokiaľ ide o rast, prosperitu a konkurencieschopnosť európskych hospodárstiev. Populácia stále rastie, e, pôrodnosť stále klesá a Máme tu veľké nedostatky v budúcnosti, takže treba využiť talenty každého a treba využiť aj rodovú rovnosť. Tento potenciál musíme využiť. To dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Nemôžeme však ignorovať ten, tú formu, akým spôsobom nás zasiahla kríza a aj rodovú rovnosť. keď udrela kríza poprvýkrát, tak ten rozdiel medzi e, mužmi a ženami, pokiaľ ide zamestnanosť, sa trošku znížil, pretože najprv boli prepušťaní muži, ale odvtedy začali prepúšťať aj verejné sektory a zdá sa, že toto malo skutočne veľký negatívny vplyv na otázku rodovej rovnosti. To súvisí do istej miery so skutočnosťou, že ženy sú jednoducho nadmerne za pre, zamestnané, pokiaľ ide verejný sektor. Takisto je tu tendencia, že majú väčší prístup k určitým službám, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávanie, staranie sa o deti a pokiaľ ide o zdrav, zdravotnícky sektor. Dosiahnutie našich cieľov Európa 2020, hm, to by celé malo posilniť eh, práva žien, pokiaľ ide o sociálny sfér, avšak čísla hovoria sami za seba. Zamestnanosť žien naprieč Európskou úniou sa líši, ale je vždy nižšia ako zamestnanosť mužov. Napríklad v roku 2011 zamestn- miera zamestnanosti mužov bola na úrovni 70 v 27 členských krajinách Európskej únie v porovnaní s 58,5 týkajúcich sa iba žien. Avšak navyše jeden z desiatich mužov pracoval na čiastočný úvezok, ale pokiaľ ide o ženy, tam to bolo 3 z 10. Pokiaľ ide o čiastkový úvezok, môže to byť iba voľba, ale častokrát to ide ruka v ruke e, s menšími zárobkami hodinovými, men- menej možnosťami š- ďalších školení, menšou bezpečnosťou, pokiaľ ide o prácu a možnosť uchovať si túto prácu. To súvisí aj s tým, že častokrát ženy nedostávajú slučné množstvo, pokiaľ ide o peniazy, pokiaľ ide o podporu na deti. A to sa týka predovšetkým mladých žien. Treba povedať, že do, nejaká priebežná zamestnanosť sa týka predovšetkým mladých ľudí, ale môže to mať negatívny vplyv, pretože to môže, môže to jednoducho blokovať ženy v tom, že sa rozhodnú mať deti, len kvôli tomu, aby sa mohli venovať v kariére. A týmto spôsobom dos- sa dostávame do určitej situácie, kde máme segmentáciu pracovného trhu, ale my musíme pomôcť mladým ľuďom, aby skutočne mali dlhodobé pracovné kontrakty. Sú tu aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú účasť žien na, pracovnom, na trhu s prácou. Tieto faktory sú zdôraznené napríklad v správe z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu, kde sa hovorí o dopadu hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien. Ako uviedla pani Moran Šartie, dajkyňa, a hovorí, že pracovné podmienky žien sa stali skutočne menej e, zabezpečenými a týmto vlastne ide smerom nadol aj príjem. Toto je rozdiel, ktorý sa týka platov mužov a žien a vedie k určitej nerovna, ne, nerovnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť mužov a žien a pokiaľ ide o pracovné príležitosti, ktoré majú muži a ženy. Ďalším kľúčovým faktorom sú zručnosti, ktoré tieto uh, ktoré s týmto súvisia. Hoci ženy prečia mužov vo väčšine disciplín, ktoré tu máme podľa OECD, treba povedať, že množstvo žien, ktoré ukončili vzdelanie práve v prírodných vedách, technológie alebo inžinierstve, sú stále nízke. Častokrát ženy sa pre tieto oblasti, ako napríklad inžinierstvo, nerozhodnú. Pokiaľ ide o boj proti stereotypom rodovej nerovnosti, e, ktorý treba riešiť už na úrovni školy e, a vysokej školy. Treba podporovať e, dievčatá, aby si vybrali kariéru aj z tých oblastí, ktoré som práve menoval. Dámy a páni, takéto faktory ako napríklad dočasné, dočasná práca alebo alebo čiastočný úvezok, alebo domácnosť, kde iba jeden živiteľ to takisto vedie k situácie, e, v situácii, ktorú máme, že máme 12 miliónov žien, ktoré žijú skutočne na úrovni chudoby v Európskej únie. Situácia blahobytu je jedným z kľúčových cieľov, ktorý musíme vyriešiť. Musíme pamätať na to, že sociálne zabezpečenie zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o prevenciu v situácii, aby ženy neupadli do chudoby a ak áno, tak im treba pomôcť vymaniť sa z tejto chudoby. Treba však povedať, že sociálne náklady musíme vnímať ako určitý investíciu. Toto je jeden z hlavných signálov, ktoré sme sa snažili v rámci balíčku Social Investment Package, ktorý sme prijali sprostredkovať. Napríklad tam upozorňujeme na to, že prechod z čiastkového úväzku na plný úväzok by mohol byť uľahčený zabezpečením zabezpečením starostlivosti o dieťa eh, prostredníctvom služieb mimo škôl za svoju stranu. Komisia bude pokračovať v rámci týchto snách v kontakte s členskými štátmi prostredníctvom Európskeho semestra. Počas posledného semestra dostalo 9 členských štátov konkrétne odporúčania, pokiaľ ide o implementáciu úprav týkajúcich sa rodovej rovnosti. Treba však povedať, že pokiaľ ide o zabezpečenie dostupných služieb, to sú práve tie oblasti, ktoré musia niektoré štáty ešte vylepšiť. Dva členské štáty dostali odporúčanie, aby znížili ten rozdiel, pokiaľ ide o príjem medzi ženami a mužami. Treba však pripomenúť aj to, ako sa môžu lepšie vyžívať štrukturálne fondy Európskej únie na to, aby sa posilnili pr- hospodárske práva žien. Treba, však, treba povedať, že tento fond má veľkú úlohu a funkciu, pokiaľ ide o podporu uh, a zlepšenie situácie žien, ktorých, žien, teda tej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a radou, ktorá bola dosiahnutá na úrovni neformálneho trialógu v decembri. Tam sa celkom presne stanovuje, záväzok e, smerom k rodovému mainstreamingu, v tom zmysle, aby členské štáty za, im, za, zapracovali všetky rodové dimenzie, ktoré sú stanovené v politike a programoch, ktoré podporuje aj sociálny fond. Dámy a páni, treba povedať, že cieľ prvej dosiahnutia plnej rodovej rovnosti síce môže byť iba určitým snom, ale treba povedať, že musíme sa k nemu uberať. Avšak naša budúcnosť a rast, ako aj prosperita závisia od toho, ako my budeme využívať talenty všetkých, predovšetkým žien. Ďakujem vám veľmi pekne. Nemôžeme sa mu osobne poďakovať, keďže tu nie je, ale naozaj som veľmi rád, že nám poslal tento, túto videonahrávku. Ďakujem aj tu prítomným zástupcom komisie, takže budeme teraz pokračovať a budeme hovoriť o práci výboru FAM, hlavne formou tej správy z vlastnej iniciatívy. O tom hovoril aj komisár Andor. Ja chcem zdôrazniť, že pani Morán Šachtie odviedla vynikajúcu prácu. Viete si predstaviť, že to nie je tá najľahšia úloha <laughs> hovoriť naprieč politickým spektrom o tejto téme. Väčšinou sa lavica a pravica na hospodárskych otázkach nezhodnú, ale pani Moran Šartie sa o to snažila a myslím, že sa jej to naozaj podarilo a presadila zdravý rozum pri mnohých bodoch. Nebudem hovoriť viac o jej práci. Ona teraz dostane priestor, ale je mi naozaj cťou, že vás tu máme. Odvedli ste vynikajúcu prácu na tejto správe a určite bude dôležitým dokumentom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že vám môžem v prvom rade povedať, že e, naozaj všetky politické skupiny Európskeho parlamentu, ako aj všetci tieňoví spravodajcovia musia byť e, taktiež predmetom poďakovania. My sme totiž to nechceli nejaký rozkol, my sme chceli, aby táto téma bola považovaná za spoločný politický problém. A ja sa chcem poďakovať tým, ktorí tu e, vlastne hovorili aj o situácii v členských krajinách, e, dopad krízy na zamestnanosť žien, a rodovú rovnosť to určite nie je niečo, čo by si mala privlastniť iba jedna politická skupina. Je to e, sociálny, ekonomický, politický problém spoločný pre všetky politické skupiny. Takže ďakujem aj vám, pán predseda, za to, čo ste spravili teda, že sa podarilo na našom výbore presadiť takúto víziu a uvidíme, ako dopadne hlasovanie v pléne budúci týždeň to e, ukáže, či sa nám to naozaj podarilo alebo nie. Prvá vec, o ktorej chcem e, hovoriť dosť dôrazne, je metóda. My sme použili dvojakú metódu s istým časovým odstupom. Zanalizovali sme si jednotlivé e, politiky jednotlivých e, strán a dopracovali sme sa k širokému konsenzu na našom výbore FAM a konkrétne budúci útorok, útorok v pléne sa bude o tom hlasovať. Naša práca bude taktiež prístupná online a potvrdila ju aj jedna štatistická štúdia. A včera sme odprezentovali konkrétne výsledky tejto štúdie. No a medzi tou analýzou a tými šta- štatistikami e, treba povedať, že vlastne tie výsledky sa potvrdili. To potvrdilo našu prácu aj naše rokovacie úsilie. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť. Kríza a jej dopad iba vlastne e, ešte viac e, poukazuje na problémy, ktoré už dlhšie existujú. Ale tieto problémy štáty trošku ignorovali a nikto naozaj nechcel e, skutočne riešiť tieto pretrvávajúce problémy. Napríklad rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. A problém práce na dočasný úvezok, kde naozaj prevažujú ženy. Ehm, práca na dobu určitú, aj tu ženy výrazne prevyšujú mužov a máme štatistiky pre jednotlivé krajiny. Sú aj k vám e, dispozícii, môžete sa pozrieť, ako je to vo vašej vlastnej krajine, takže sa môžete pozrieť na situácii v Európe všeobecne a potom v jednotlivých krajinách. Tieto e, zmluvy, e, ktoré sa dajú označiť ako prekérne, už dlhšie existujú a naozaj väčšinou, väčšinou e, sa týkajú žien. A kríza len zvýraznila túto e, nezávidenia hodnú situáciu žien výrazne naozaj zhoršila ich situáciu, pretože či už ide o verejný alebo súkromný sektor, tak práve e, zmluvy na doby, dobu určitú na, na e, istý znížený časový úvezok, tak presne tie boli e, ešte zredukované kvôli kríze. Ďalšia vec. My sme na politickej úrovni a hlavne na radách ministrov hovorili o tom, že e, pre mňa je dôležitá rozpočtová disciplína, ale zase pre iných je najdôležitejší hospodársky rast, ale ja myslím, že e, sme už niekde úplne inde. My musíme e, mať zároveň dobré e, politiky rieš, na riešenie rozpočtových deficitov, ale aj politiky v záujme rastu. Tak ako povedal komisár Andor v tej videonahrávke, hospodárske a sociálne zdravie predpokladá zamestnanosť a posilnenie počtu zami- e, po- e, pozície žien na trhu práce. Takže nejde tu o opozíciu medzi dvoma stratégiami, ale na európskej a národnej úrovni by sme sa mali pokúsiť, tak ako my dvaja, vážený pán predseda, e, o politiku, ktorá by naozaj umožnila pôsobiť na oboch frontoch. A potom sú body, na ktoré sa naozaj musíme zamerať e, spoločne, aby sme dosiahli úspech. Ide o tri páky, ktoré nemôžeme nepoužiť. Poprvé, zníženia rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Musíte naozaj mať na pamäti, že v EÚ pri zamestnaní je rozdiel v odmeňovaní medzi mužom a ženou 17 A ešte by som mala dodať, že kvôli kríze ženy neskôr prichádzajú na trh práce napriek tomu, že majú lepšie diplomy ako muži alebo dlhšie študovali. Tento rozdiel je už sám o sebe nepriateľný, ale e, tento fenomén sa len prehlbuje v priebehu kariéry ženy, pretože pri každom narodenom dieťati, a to dosvedčuje štúdia OECD, vo všetkých krajinách sa o 12 zníži plat ženy v porovnaní s platom muža. Prečo? No už preto, že od prvého narodeného dieťaťa žena príjme post s nižšou zodpovednosťou, aby sa mohla starať o dieťa, pritom u muža platí presný opak. A to platí pre každé narodené dieťa. Bude sa iba prehlbovať e, tento e, zostup e, ženy vždy o 12 menej. Pretože pri druhom dieťati e, žena sa rozhodne pre 80-percentný pracovný úvezok a veľmi často ženy, ktoré majú tri deti, pracujú už iba na 50-percentný pracovný úvezok. Takže vidíte, ako veľmi sa prehlbuje ten rozdiel. Čo znamená, že ženy e, nemajú rovnaký kariérny priebeh ako muži a ja to budem opakovať, pán predseda, aj keď sa stretneme s pánom Barosom a pani Redingovou budúci útorok, pretože musíme všetci bojovať proti presne týmto rozdielom v kariérnom priebehu. A tu nejde iba o administratívnu organizáciu súkromného sektora, ide aj o e, umožnenie kariérneho rastu žien. Ja si myslím, že to je naozaj téma, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Ehm, veľa sa investuje do rovnakého vzdelávania muž, mužov a žien. Ehm, robia to rodiny. Pani ehm, z Hewlett Packard naozaj hovorila veľmi zaujímavo práve na túto tému. Ale ako je možné, že na jednej strane sa investuje, ale na druhej strane sa tá investícia nevyužíva, pretože e, ženy potom niekedy využívame iba na 50 na trhu práce, alebo e, ich nechávame e, prežívať e, na nezaujímavých postoch, ktoré nenapredujú. Takže treba sa venovať aj vzdelávaniu, odbornej príprave ale bojovať aj na fronte rovnakého odmenovania a taktiež umožniť sklbiť rodinu s prácou, tak aby každé narodené dieťa nebolo znakom alebo príčinou spomalenia kariéry. A teda treba bojovať aj na fronte kariérneho postupu. Ako vidíte, je to veľmi komplexné treba bojovať aj na európskej úrovni. Je tu napríklad európsky semester, o ňom hovoril komisár Andor, ale treba pôsobiť aj na e, vnútroštátnej úrovni v každej členskej krajine. Potrebujeme spoločné kritéria, tak aby sa dalo neustále, aby sa dali neustále merať e, dopady verejných politík a nehovoriť iba o dopade krízy v roku 2013. Kríza začala už v roku 2008, ako viete, takže tie problémy sa nemôžu ďalej nejak rozvíjať bez toho, aby sme my reagovali. Musíme reagovať rozhodne. A ešte jedna vec, ktorá nás obzvlášť e, šokovala dnes pri nábore. Ja e, budem citovať Eurobarometer e, aké sú kritéria pri zamestnávaní ženy to sa vám určite nebude páčiť, pán predseda, tak ako sa to nepáči mne. Prvé kritérium je to, či žena deti má alebo nie. Čiže je to osobné kritérium e, a je to veľmi negatívna diskriminácia, v žiadnom prípade nie pozitívna. E, môže to znamenať, že žena ani zamestnanie nezíska. Druhé kritérium, e, v akých časoch je schopná pracovať. Preto sa tu spomínala tá e, práca e, z domu napríklad. To by mohlo čiastočne aspoň vyriešiť túto diskrimináciu, ktorou obete sú ženy. A tretie kritérium, nuž um, zjav, fyzický zjav. Uh, Odborná skúsenosť to je až na 7. mieste, to je až 7. kritérium pri zamestnávaní e, žien. Pozrieme sa teraz na e, mužov a pritom je to z e, Eurobarometer z 27 členských krajín. Prvé kritérium v prípade muža odborná skúsenosť. Bolo to až na 7. mieste v prípade ženy. Druhé kritérium v prípade muža je to kvalifikácia, čo je pozitívne kritérium. A tretie kritérium, jeho disponibilita. To, čo sa e, považuje za negatívne v prípade ženy, sa považuje za pozitívne v prípade muža, ako vidíte. A potom e, otázka detí v prípade muža, to je až na desiatom mieste a pritom to bolo úplne prvé kritérium v prípade ženy. Vidíte teda, že tento eurobarometer ukazuje, čo sme, aká sme, v akej európskej spoločnosti žijeme. A keď si prečítame zoznam týchto kritérií, tak myslím, že je jasné, že tej práce ostáva ešte veľmi veľa. Dnes ráno sa už hovorilo o boji proti stereotypom. Samozrejme, tento boj je súčasťou všetkých týchto opatrení, ale situácie sú predsa len oveľa komplexnejšie. Nedá sa to zredukovať iba na stereotypy. A ešte na jednu vec chcem poukázať. štruktúra zamestnanosti. My máme e, viacročné plány. Teraz je to na rok 2014 až 2020. Nož a pri tejto štruktúre a pri predpovediach až do roku 2020 vieme už dnes, že 15 slabo kvalifikovaných e, postov zanikne. A vysoko kvalifikované posty, čiže vrchol tej štruktúry, tak tu bude nárast o 15 Je to štúdia CDFOP v Solúne. S nimi intenzívne spolupracujeme. No a myslím, že to bolo jasné aj z dnešných e, príspevkov ženy častejšie práve okupujú nízko kvalifikované posty, muži tie vysoko kvalifikované. Takže ak nebudeme obozretní, tak naozaj tá kríza bude mať veľmi negatívny dopad aj na e, obnovu štruktúry pracovných miest. Bude treba zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov všeobecne. No a ženy tu určite nemajú náskok. Naopak, európska politika musí mať akýsi opravný efekt a nadviažem na to, čo povedal komisár Andor. Európsky sociálny fond práve slúži na to, aby sme anticipovali práve tieto problémy, ktorými sa určite nevyhneme. Musíme sa zmobilizovať v našich krajinách tak, aby e, zvýšenie zamestnanosti žien, uznávanie skúsenosti, kvalifikácie, zvýšenia kvalifikácie e, odbornej prípravy, to naozaj musí prvom rade byť v prospech žien, pretože iba tak e, napravíme e, súčasnú nespravodlivú situáciu. A ešte možno jedna vec, na ktorú som zabudla. Keďže platy sú nízke u žien v porovnaní s mužmi a keďže práca, pracovné miesta sú prekernejšie, tak kríza vlastne e, by sa dala označiť ako za tichú revolúciu. Ženy same od seba opúšťajú prácu, pretože ten plat je veľmi nízky, odvody sú veľmi vysoké a jednoducho opúšťajú pracovný svet v tichosti. Čo spôsobuje, že súčasné štatistiky, ak sa pozrieme na tie európske, teda dopad krízy na prácu, tie e, nepoukazujú na taký veľký rozdiel medzi mužmi a ženami. Jednoducho žien je menej, pretože už e, odišli a nie sú súčasťou štatistík. Opustili svet platenej práce a radšej sa venujú charitatívnej činnosti, činnosti v združeniach, ale táto práca nie je odmeňovaná. Takže budeme musieť vytvoriť aj politiky, ktoré uľahčia návrat žien do pracovného sveta. E, takéto možnosti sú v rámci Európskeho sociálneho fondu, ale treba pamätať aj na to, že tento fond slúži aj na rekvalifikáciu žien, ktoré ešte pracujú. Nejde o to od e, roku 2014 e, poskytnúť prostriedky iba tým, ktorí nemajú prácu, ale pomôcť aj tým, ktorí pracujú, ale potrebujú rekvalifikáciu. E, asi ste pochopili, že obhajujem tento fond, pretože som stálou spravodajkyňou Európskeho parlamentu pre Európsky sociálny fond, ale je to naozaj úžasný nástroj, ktorý môže pomôcť vám, ktorý môže pomôcť nám na európskej úrovni dosiahnuť túto rovnosť medzi mužmi a ženami. Nechcem teda zneužívať moju e, pozíciu, pán predseda, preto skončím, ale ako vidíte, tých frontov, na ktorých musíme bojovať, je naozaj veľa a musí to ísť naprieč politickým spektrom. Ďakujem. Tak, tak, tak so Ďakujeme veľmi pekne, skutočne vám veľmi pekne ďakujem, pani spravodajkyňa. Dalo by sa povedať toho veľa a aj ste uviedli toho skutočne veľa a hoci si uvedomujem, že to stále zostáva pravdou, predsa len znepokojujúce a prekvapivé, že sa tu uplatňujú ešte stále takéto kritéria, ktoré nemajú nič so profesionálnou skúsenosťou a vzdelaním nič spoločné, pokiaľ ide o výber zamestnanca. A treba si uvedomiť, že v roku 2013 ešte stále vidíme ženy ako tie, ktoré vzdielajú tú najväčšiu zodpovednosť za rodinu. Aspoň pokiaľ ja viem, tak na splodenie dieťaťa potrebujeme dvoch ľudí. To znamená, že museli by byť rovnako zodpovední za výchovu tohoto dieťaťa. Takže <clears throat> je vlastne jedno, keď chcete niekoho zamestnať, či dieťa má muž alebo žena, pretože to bude zamestnanec. Treba však pripomenúť, že do 12.30 musíme dnešné stretnutie uzatvoriť, pretože e, musíme dopriať odpočinok aj našim tlmočníkom. Takže teraz otvorím ešte jedno kolo otázok respektíve mm, obkolo nám možné vyjadrenia sa. A pani Gurmaj ako členka Európskeho parlamentu teraz dostáva slovo. Nech sa páči stručnosti. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán predseda, ja som presvedčená, že Elizabet celkom jasne pokázala na to, že treba túto situáciu vnímať v tom uhle, ako ste to predstavili vy. Teraz budeme budem pokračovať v maďarčine, pretože mám skutočne skvelých maďarských tlmočníkov a dokonca tu mám aj kolegov z Maďarska, takže budem hovoriť po maďarsky. Ctení kolegovia a kolegyne, Elizabet nám v rámci tejto správy ukázala celkom jasne, že táto téma sa vynie naprieč celým politickým spektrom, týka sa všetkých, e, týka sa to všetkých skupín politických v našom parlamente, aby sme skutočne dopracovali sa ku koncenzu, ktorý bude všeplatným. Pretože je pravdou, že záujem ženy musí byť nad úrovňou strán a politických skupín a musí byť e, snahou a cieľom záujmu všetkých. Ako vieme, je to skutočne srdcová záležitosť spravodajcu a bolo tu celkom jasne povedané, že čo v budúcnosti budeme musieť urobiť. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani komisárka Reding, ktorá tu dnes nemusí, nemôže byť, e, to je takisto celkom jasné stanovisko v tom hľade, čo povedala. Takže táto téma je veľmi dôležitá v tom kontexte, ak si uvedomíme, že tu máme krízu a kríza ťažila možnosti pre ženy, treba povedať, že tie šetriace a úsporné opatrenia, ktoré tu máme, ešte stále viac prehlbila tú priepas, ktorú tu máme medzi jednotlivými, medzi mužmi a ženami. Pokiaľ ide o finančnú hospodárskú krízu, treba povedať, že táto do istej miery súvisí aj s morálnou krízou, ktorá sa od tejto hospodárskej krízy odvíja. Máme tu krátené platy v nepriamej forme, tu máme aj určité škrty v sociálnej sfére, v sociálnych príspevkoch Takže kríza vlastne prináša otázku, či je možné dosiahnuť rodovú rovnosť v plnej miere. Ako keby sa táto otázka dostávala e, z toho epicentra nášho zájmu, nejako na marginálne, do marginálneho priestora. Práve preto my sa musíme usilovať, aby bola stále kľúčovou pre nás všetkých. Pokiaľ ide o tie nerovnosti, ktoré tu boli spomínané, tieto sa neustále prehlbujú a táto kríza sa používa ako určitý závdavok v tom zmysle, že viacerí e, politici alebo tí, ktorí majú v rukách zodpovednosť, sa uberajú ešte ďalej cestou škrtov práve v sociálnej sfére a preto je veľmi dôležité, pán komisár, v tejto oblasti robí celkom konkrétne vyjadrenie. A pokiaľ ide o náš výbor FEM, tá úloha spočíva práve v tom, aby sme túto otázku stále viac prítomňovali na programoch našich rokovaní a e, poukázali na situáciu tých žien, ktoré pracujú skutočne v ťažkej práci, majú nízky plat a dokonca nie sú zamestnané ani na plný úvezok aby sme jednoducho objasnili, že táto ich situácia musí mať v budúcnosti riešenie. Musíme naformulovať jasný signál, ktorý bude z kritickej povahy a musíme konečne začať konať. Nie len v jednotlivých členských krajinách, ale aj na vyššej dimenzii, to znamená na európskej alebo globálnej úrovni a musíme vytvoriť záväzné opatrenia na európskej úrovni, v rámci ktorých sa sprítomní aj otázka rodovej rovnosti A týmto spôsobom sa poukáže na to, že to je skutočne základná principiálna priorita, ktoré treba pristupovať rovnako vo všetkých členských pa- parlamentoch členských krajín. Komisia nám sprostredkovala nielen jasnú, jasný signál, ale poukázala aj na to, že chce prebrať takú vodcovskú úlohu a my musíme sa s touto témou skutočne vysporiadať na európskej úrovni a na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme revíziu súčasne platných európskych zákonov. Uvediem citát jedného príkladu. Ja som spravodajkyňou pre prístup, pokiaľ ide o tému prístup k sociálnym službám a pokiaľ ide o implementáciu patričnej s tým súvisiacej smernice. Ako je to v prípade viacerých smerniciach, členské štáty neharmonizovali svoju legislatívu plnej miere s predpismi Európskej únie a tento proces harmonizácie bol ešte spomalený krízov a táto situácia sa zhoršila. Pokiaľ ide o rozdiely v platoch mužov a žien, je v súčasnosti taký veľký, že ženy kvázi pracujú takmer 90, 59 dní e, zadarmo v porovnaní s mužmi do roka. Takže ak to aj naďalej ostane tak, ako to je teraz, tak jednoducho budeme vnímaní, ako keby sme iba e, hovorili a nič nerobili. To znamená, musíme v tejto oblasti urobiť konkrétne intenzívne kroky. Táto pri... otázka z... rodovej rovnosti musí byť horizontálnou prioritou vo všetkých oblastiach, predovšetkým v tých oblastiach, ktoré sa týkajú e, rastu a konjunktúry. S pánom e, Gustavsonom sme sa zhostili našej úlohy skutočne veľmi vážne a ak je to bude potrebné, nakoniec to bude potrebné, budeme musieť v tomto kontexte rokovať aj s radou, aby sme sa tejto otázke teda dopadu krízy na ženy venovali e, s patričnými dokumentami, ktoré do istej miery zdokumentujú vážnosť situácie a ako náhle budeme mať takéto štatistické údaje, tak budeme môcť poukázať na nerovnosti medzi jednotlivými členskými štátmi a situáciou, ktorá v nich je. A budeme musieť robiť všetko preto, aby sa situácia zlepšila. Občania a občanky čakujú na Európsky parlament, aby sme konečne v tomto smere niečo urobili. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sa nám už čas míňa, takže ďalším rečníkom na zozname je pani Kasaka z Lotyšska, a požiadam vás skutočne o veľmi krátky vstup. Áno, ďakujem veľmi pekne za to, že sa môžem vyjadriť. Ďakujem za túto diskusiu. Chcela by som povedať, že Lotyšsko sa v roku 2008 dostalo už do krízy a trvalo to 4 roky v našej krajine. Mali sme fiskálnu politiku, zákon fiskálnej politiky, o, ktorý sme prijali a momentálne sa nám podarilo vymaniť z tejto krízy a splňame monitorovacie kritériá na to, aby sme sa stali členmi eurozóny. Takže to je dobrý znak toho, že ak krajina urobí prísnu fiskálnu politiku, tak sa jej môže podariť zvládnuť aj také niečo ako takáto hospodárska kríza. Ale treba povedať, že negatívom tohto všetkého je skutočnosť, že máme 35 chudobných sú deti. A teraz sa musíme sústrediť predovšetkým aj na zlepšenie situácie detí a žien. Práve v tých oblastiach, kde hovoríme o domácom násilí, obchodovaní s ľuďmi a rôznych iných opatreniach, ktoré súvisia, ktoré súvisia s hospodárskymi rozhodnutiami, tzv. rýchle pôžičky, ktoré rujnujú veľa rodín. A to sú skutočne viaceré otázky, ktoré musíme poriešiť. Treba povedať, že skúsenosť s krízou, ktorú máme, ako nová, nová krajina, nová demokracia, e, v tomto kontexte sme sa vysporiadali so skutočnosťou, že z východ, Videli sme, že viaceré západné finančné inštitúcie stiahli peniaze z mimovládnych organizácií v našich krajinách, hoci my skutočne e, oceňujeme ten input, ktorý mimovládne organizácie vo viacerých oblastiach v našich krajinách vykonávajú. Takže treba povedať, že viaceré naše mimovládne organizácie momentálne sú na úrovni bankruptu, takže jednoducho nie je tu ten, kto by sa zastal práv, e, reprodukčných práv žien alebo boja proti korupcii. Takže chcela by som pokázať na túto problematickú situáciu a chcela by som sa spýtať, aké možnosti riešenia by sa dali navrhnúť pre také štáty ako náš, možno formou nejakých odporúčení pre jednotlivé sektory, pretože v súčasnosti to, čo vidíme, je práve to, že pokiaľ ide o reproduktívne práva, ktoré boli sociálne akceptované ako samozrejmosť, je niečo, čo momentálne do istej miery sa spochybňuje. Takže poukazujem na tento problém, na reproduktívne práva, na reproduktívne právo žien. Takže prosím vás, zoberte do úvahy, že kríza môže viesť až takto ďaleko, že sa zoslabí vplyv alebo pole pôsobnosti mimovládnych organizácií. Chcela by som však povedať aj to, že Lotyšsko prijalo viaceré druhý politik v tom zmysle, aby vylepšilo svoju politiku, pokiaľ ide o zlepšenie blahobytu občanov. A chcela by som vás požiadať, aby ste nám pomohli v našej snahe stať sa členmi OECD. To je jedným z hlavných prior, jednou z hlavných priorít nášho programu, pretože práve takýmto zdieľaním overených postupov v rámci takejto organizácie môžeme urobiť niečo, pokiaľ ide o zlepšenie kvality na úrovni nášho štátu. Takže ešte raz som veľmi rada, že to obdobie, ktoré sme strávili Európskej únie, nám pomohlo urobiť skutočne veľa, pokiaľ ide o vylepšenie našej politiky a predsa len ešte zostáva pred nami veľa práce, ale nielen pred nami, ale aj úrovni, na úrovni Európskej únie. Ďakujeme pekne. Teraz zostane slovo poslanec Európskeho parlamentu, pán Pérez. Poprosím veľmi stručne, pani Pérez. Aha, pardon, pani Gal Pelc. Ospravedlňuje sa tlmočník. Prepačte, že hovorím po anglicky. Nesľubujem, že budem úplne stručná, ale obmedzím sa na to najdôležitejšie. Nie som Výbor, nie som členkou výboru FEM, ale výboru pre ekonomické záležitosti a rada by som trochu osvetlila tie ekonomické záležitosti. Súhlasím s tým, čo bolo povedané. Tento nový prístup je pozitívny. Áno, ženy sú skutočne obeťami krízy a teda musíme primerane postupovať. Potrebujeme za týmto účelom nie len perspektívu zo strany Európskej únie, ale je dôležité aj, aby konali členské štáty, aby sa e, zlepšila situácia žien. To je prioritná otázka aj v rámci krízy, e, keď sú potrebné škrty. Teším sa, že maďarská vláda docielila dobré výsledky v tejto oblasti. Moja kolegyňa vám už o nich e, čo to povedala. Existujú však e, ďalšie iniciatívy, dve iniciatívy, o ktorých si myslím, že výsledky, ktoré boli dosiahnuté, nie sú uspokojivé. Jedna sa týka oblasti poistenia. Žiaľ, na naše otázky sme neodpoved- nedostali odpovede od komisie a začiatkom januára som formulovala teda druhú otázku adresovanú komisii, ako štrukturálny sociálny fond a stratégiu 2020 môžeme zosúľadiť s podporou nových žien podnikateliek. Vyvstáva tiež ďalšia otázka po tom, čo sme si vypočuli, čo spomínala spravodajkynia o priepasti medzi eh, mužami a ženami v Lisabonskej zmluve článku 157 sa uvádza, že nesmú existovať žiadne rozdiely vo výške mzdy medzi ženami a mužmi. Európska únia e, sa e, teda o toto zasadzuje, ale nekontroluje pritom opatrenia členských štátov v tomto smere. Preto v pondelok chcem formulovať písomné vyhlásenie a podporila by som, aby ste ho podporili, aby sme mali lepšiu kontrolu o transponovaní tejto európskej iniciatívy na národnej úrovni. Aj naďalej vám želám veľa úspechov vo vašej práci a e, želala by som si viditeľné výsledky po našej konferencii. tlmočníci nás každú chvíľu opuš, opustia, čiže nebude k dispozícii tlmočenie. Ale mám tu ešte dvoch rečníkov za komisiu pána Maržetio. Chcete sa vyjadriť? Možno to e, bola trochu retorická otázka. Prepačte. Takže nech sa páči. Señor presidente, quiero felicitarle por este... Len minútka. Ďakujem. Gratulujem k tejto rozprave o ženách a o kríze. Chcela som spomenúť dve e, veci. Myslím si, že pani Šatier e, to veľmi trefne e, vyjadrila. Táto diskusia prebieha vo výbore, v parlamente rôzne politické skupiny e, to diskutujú. Takže je e, tu zhoda v tom, že sa chceme dostať e, z krízy a je to aj odhodlanie urobiť všetko v tomto smere pre ženy a ochota politických skupín urobiť niečo spoločné v tejto veci. Ale jedna vec je dôležitá. Dnes e, tu bolo povedané e, viacero e, veci, ženy v chudobe, v prekerných situáciách, pomery v spoločnosti často dosť patriarchálne, výsledky Eurobarometru a aj sa hovorilo o tom, čo je dôležité pri eh, mm, mm, príjmaní žien do pracovného pomeru, napríklad eh, výzor a tak ďalej, čo u mužov dôležité vôbec nie je. Parlament už pracuje dlhé eh, roky na tejto problematike rodovej rovnosti. Dnes si musím opäť položiť otázku, ako to teda vyzerá ekonomická kríza, má negatívne dopady najmä na prácu e, žien a môže to viesť k tomu, že e, milióny žien e, stratia svoje práva. Preto sa vás chcem opýtať, pani Šartier, je, to je teda dôležité, aby tu parlament prevzal líderskú úlohu, aby sme v tejto veci postúpili dopredu a aby sa politika postarala o to, aby e, tá ekonomická situácia nemala dopady len na ženy. Ďakujem, pani Šatie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za všetko, čo tu odznelo. Môžem byť stručná a pokúsim sa zhrnúť to, čo tu odznelo. Možno odpoviem na dve otázky z výboru pre hospodárske záležitosti. Je veľmi dôležité, aby váš názor ako e, výboru Ekon potvrdil to, čo sme skonštatovali my. Musíme e, rozvojovať, rozvíjať podnikateľského ducha u žien a Európsky sociálny fond je jedným z nástrojov, hlavných nástrojov, ktorý by sa dal použiť na to, aby sa tieto ženy mohli ďalej vzdelávať, aby mohli uspieť. Nestačí hovoriť o podnikateľskom duchu u žien, ak im nik nepomôže v tom, Preto tie podporné siete sú dôležité, do ktorých e, sa zapoja muži, ženy. Je to naozaj nevyhnutné, nestačí ich vyslať do boja. Musíme im pomôcť uspieť a v stratégii EU 2020 sa práve o tomto podnikateľskom duchu hovorí. Ďalšia vec. Máte pravdu, keď zdôrazňujete, že v Lisabonskej zmluve článok 157 hovorí o stieraní rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, ale viete, že je veľa toho aj vo vnútroštátnej legislatíve o rovnosti medzi mužmi a ženami a nerešpektuje sa to a to je ešte oveľa horšie, pretože máme kolegov poslancov, poslankyne, ktorí povedia, že je to v zákone a teda existuje to, ale my to chceme vidieť v praxi. A ešte posledný naozaj bod. E, máte pravdu, keď poukazujete na to, že posilňovanie pozície ženy v spoločnosti nie je ničím lineárnym. E, ja som sa e, venovala týmto otázkam. Máme z minulosti mnohé príklady a aj príklady mnohých neúspechov. neúspechov. Takže si nemôžeme myslieť, že vybudujeme niečo stabilné, nemenné. Pri vojnách sa môže dosiahnuť buď pokrok, alebo môže byť aj utrpený neúspech. Ehm, teraz je skôr pozícia žien oslabená a preto tie politiky musia dohnať štáty k tomu, aby konali rozhodne, ale musí sa zmobilizovať aj Európa, aby bola, e, zohrávala úlohu stabilizátora. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa dnes vyjadrili. Chcem sa poďakovať aj tým, ktorí položili vynikajúce otázky našim rečníkom. Viem, že je ťažké takto náhle musieť pre, ukončiť našu schôdzu. Ďakujem aj sekretariatu, ktorý odviedol vynikajúcu prácu a umožnil vôbec túto schôdzu zorganizovať. Tento deň bol veľmi užitočný. Hovorili sme o našich skúsenostiach, o rôznych perspektívach a ja viem, že náš výbor bude ďalej bojovať za rovnosť tak eh, zo spoločenského ako aj finančného hľadiska. Ďakujem pekne, dovidenia.